Dear colleagues, I don't know what's your view, but uh, should we start? Or... Ja, dobre ráno, nechceme už zbytočne dlhšie čakať. Je nás tu práve tak, aby sme mohli prehlasovať, eh, koho potrebujeme. Je tu pár zelených, pár socialistov. Ale ak to bude takto až ku koncu rokovania, tak eh, je otázka, aký sme im vlastne parlament. Ja sa ospravedlňujem a začnem s rokovaním. Začneme bodom 11 na programe rokovania, a to je Fond, Európskej, Fond Solidarity Európskej únie. Slovo má Rosa Esteras Nagut, nech sa páči. Gracias, presidenta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rada vám popíšem, aká je súčasná situácia v tejto oblasti. Fond Solidarity, ako určite viete, vznikol v roku 2002. V zásade je to nástroj, ktorý má Európska únia na to, aby dokázala reagovať na na požiadavku pomoci Solidarity, keď dôjde k nejakej závažnej katastrofe v jednom regióne. Uplatňuje sa pre členské štáty, ako aj krajiny, ktoré e, majú s nami uzavrené asociačné dohody a respektíve vedia aj k tomu, že poskytujeme pomoc vlastne v bezprostrednom období po katastrofe aj následne v dlhšom období po nej. Myslím si, že tento nástroj bol vždy veľmi dôležitým nástrojom, bolo to veľmi, bol to veľmi efektívny nástroj, najmä počas svojej existencie. V roku 2005 sa navrhla úprava, pretože došlo k nejakým ťažkostiam pri aplikovaní pravidel tohoto nástroja, ale v konečnom dôsledku E, sa vlastne upravili kritériá pre výdavky, pre kritéria prípustnosti a takýmto spôsobom sa to vlastne spravilo. V tejto novej fáze minulý rok, v roku 2012, e, som už mohla predstaviť správu v rámci ktorej sme hovorili o tom, akým spôsobom sa bude na, meniť nariadenie o Fonde Solidarity, tak aby to bolo efektívnejšie. No a priznali sme si tie chyby, na ktoré sme upozorňovali počas predchádzajúcich rokov. No takže aké sú tie zmeny, ktoré navrhujeme v tej novej verzii a zároveň v čom sa my líšime od komisie, hoci samozrejme je to všetko ešte predmetom rokovaní. Nuž, v prvom rade to, čo sa považuje za závažné katastrofy, ktoré spôsobia škody väčšie ako to, čo je intervenčný prach tohoto fondu, ktorý sa hovorí, e, tam sa hovorí asi o 3 miliardách eur. To je v poriadku, to fungovalo v poriadku. Ako náhle sa vlastne prekročí t- tento prach, tak vlastne fond je automaticky aktivovaný. To platí, ale boli tu isté problémy, ktoré e, sa týkali dvoch tretín fondu a to sa týka e, regionálnych katastrof, pretože súčasné nariadenie hovorí, že sú e, vlastne uplatniteľné tie katastrofy, ktoré postihnú väčšinu populácie alebo ktoré ovplyvnia kvalitu života a zároveň hospodárskú, ekonomickú kvalitu eh, prostredia a zároveň majú závažné dopady na kvalitu života v danom regióne. A to je pomerne vágný koncept, treba povedať. Veľmi veľa regiónov má obrovské očakávania. Boh vie, či sú opodstatnené a ťažko je povedať, či komisia vidí tieto e, veci rovnakým spôsobom. A preto niekedy to je schválené, niekedy to nie je schválené. A takýmto spôsobom vlastne mali častokrát regióny príliš veľké očakávania. No a komisia navrhuje isté zmeny, my navrhujeme zmeny tiež. V tomto smere to, čo navrhujeme, je, aby keď e, sa dostaneme k jednému percentu HDP daného regiónu nákladov, tak takým spôsobom je región vlastne sa môže uchádzať o tieto náklady alebo o, tieto, o túto pomoc Výbor regionov navrhuje 1%, komisia má iný pohľad, my máme iný pohľad, takže v každom prípade to všetko je vlastne alternatíva, ktorá ešte bude e, ďalej predmetom rokovaní a budeme v tomto smere predkladať rôzne pozmeňujúce návrhy a diskutovať. Ďalšia dôležitá téma je téma e, zálohových platieb, pretože keď je pri nejakej e, katastrofe, je veľmi dôležité, aby sme poskytli okamžitú pomoc, a nemôžeme to posúvať na neskôr. No a v tomto smere to navrhuje vlastne komisia, aby 10 príspevku dávalo, bol dávaných eh, ako preddavok do maximálnej výšky 30 miliónov a takýmto spôsobom zabezpečíme efektívnejšiu pomoc a výraznejšie budeme môcť pomáhať postihnutým regiónom. Rovnako sa zjednodušuje celý postup a to tak, že keď sa vlastne eh, pripraví tento, eh, pripraví žiadosť, tak okamžite sa uvoľnia prostriedky a následne sa spracováva dokumentácia, takže v tomto smere e, to je dôležité. Je tu potom celý rad ďalších zmien, ktoré sa týka, že katastrofy, ako napríklad, ktoré majú dlhodobé trvanie, ako sucho, a, e, tak tam sa tiež vlastne, to je reakcia na návrh výboru regiónov, e, tak tam sa vlastne špecificky koná v takýchto prípadoch. Rovnako oni navrhujú začlenenie aj záplav a vnímanie ako dlhodobých problémov. My nevnímame záplavy ako dlhodobú katastrofu. No a Rovnako to, čo sa vlastne v súčasnom znení e, nariadenia hovorí, je to, že e, keď dôjde ku katastrofe, je 10 mesiacov na to, aby sa mohla žiadať e, pomoc. Je tu vlastne snaha predlžiť toto obdobie, lebo prišla tu snaha z niektorých regiónov. Tvrdia, že 10 mesiacov je príliš málo na to, aby sa žiadala táto pomoc, pretože oni potrebujú bezprostrednú pomoc. No a častokrát vlastne tie orgány sú pln, majú plné ruky práce riešením tej situácie. Oni nemajú vlastne možnosti častokrát um, reagovať na všetky administratívne uh, podmienky a mali by sme pre nich predložiť túto lehotu na podávanie prihlášok, aby mali lepšie možnosti sa zapojiť. No a ďalšia téma, ktorá je dôležitá, je to, že kde sa môže vlastne a na ktorej oblasti môže žiadať pomoc. Jedna z tých tém je vlastne infraštruktúra výbor regionov žiada a to je práve to, čo sa zúspresňuje, že teda nie len, eh, že tu bude vlastne na obnovu infraštruktúry, ale bude tu možnosť presúvať infraštruktúru. Pretože ak sa opraví vlastne daná infraštruktúra na tom istom mieste, tak pri ďalšej katastrofe by sa znova poškodila. Takže to je ešte ďalšia zmena. Ďalšia téma, ktorú otvárame, je to, že niekedy sa e, vlastne katastrofy dejú na cezhraničných regiónoch, ktoré sú v dvoch rôznych krajinách a takýmto spôsobom vlastne budú môcť spoločne cezhraničné sa uchádzať o pomoc. No a ešte ďalšia vec, ktorú robí výbor regionov, alebo žiada výbor regionov, oni hovoria o tom, že môže byť teda regióny samotných žiadatelia, ale môže sa stať, že e, katastrofa sa dotkne veľmi malinkých regiónov, ktoré nebudú mať e, vlastne e, v každom malom regióne vlastne, alebo mikroregióne e, nebude dostatočná kapacita, ale v regiónoch ako celku, keď sa to zráta v nejakom širšom celku, tak sa ten prach naplní. Takže tam sú ešte takéto možnosti. Priestor na vlastne čerpanie prostriedkov je jeden rok, my chceme pridať ešte 6 mesiacov, aby to bolo rok a pol, aby sme mali väčšiu mieru flexibility. No a potom je tu ešte niečo, čo, čo výbor regionov nežiada, ale ale komisia nežiadala. Podľa mňa to je dôležité, to je technická pomoc. Myslíme si, že regionálne katastrofy sa častokrát dotýkajú vlastne niekedy veľmi e, citlivých regionov, ktoré majú mnoho ťažkostí, napríklad e, Sardínia bola teraz postihnutá záplavami. To sú vlastne častokrát malé regióny, ktoré majú malé kapacity, malé rozpočty. No a práve preto by vlastne mohli čerpať čas tohto fondu, hovorím o 2%, je to vlastne rovnaká intencia, ako hovorí výbor regionu, aby časť týchto prostriedkov mohli využiť na technickú pomoc, čiže tak, aby vlastne mohli zaplatiť architektov, nejaké vlastne náhradné projekty, aby mohli vlastne robiť technickú dokumentáciu na prevenciu. A to je práve e, vlastne v podstate zásadná časť tejto správy, Ehm, je, mohli by sme mať viac času na diskusiu, ale potrebujeme splniť eh, termíny v kalendári. Pre mňa je termín eh, v pondelok, aby sme to stihli všetko preložiť. No a ak to všetko schválime, tak ako to navrhuje kalendár, ktorý, máme, ktorý majú aj vlastne jednotliví rečníci, a jednotliví, eh, ktorý, o ktorom vedia aj e, vlastne jednotlivé pracovné skupiny, mohli by sme to stihnúť odhlasovať na marcovej plenárke. E, to je bolo v poriadku, ale nedotýkame sa takýmto spôsobom rozpočtu. Tam je veľmi dôležité uvedomiť si, že tie dopady na rozpočet ešte budú pomerne závažné, o tom treba rokovať. V každom prípade tam došlo k zníženiu od 1,5 miliardy eur. Podľa mňa my vidíme, že každý rok je tých katastrof stále viac a viac, čiže ten počet postupne rastie a preto by sme mali zvažovať, e, že nie znižovať, ale zvyšovať objem prostriedkov a Rozhodne by sme mali takýmto spôsobom aj zlepšiť našu kapacitu reagovať na krizové mhm. situácie, ktorých, ako som už hovorila, bude stále viac. Dobre, ďakujem pekne, Rosa. Teraz prejdeme k tieňovým spravodajcom. Nikos Chryzogelos, ak sa milím, e, mal by, by tu byť. Kto sa vyjadri v socia- za socialistov? je nevyhnutné nájsť nejaké riešenie na to, aby sa e, aktívne využíval Európsky fond pre solidaritu. Je to mimoriadne užitočný nástroj, predovšetkým v čase, keď sa zvyšuje počet prírodných pohrom e, aj v dôsledku klimatických zmien e, a vzhľadom na veľký výskyt týchto fenomenov. Samozrejme je to podmienené aj regionálnym spôsobom. Napríklad pokiaľ ide o požiare, pokiaľ ide o záplavy alebo iné typy katastrof. Verím, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu s radou tak, aby sme mohli skutočne využívať tento fond. Súhlasím s mnohým z toho, čo, o čom hovorila pani spravodajkyňa. Myslím si, že je možné nájsť taký spôsob spolupráce, ktorý by bol vyhovujúci. Ale je tu jeden prvok, na ktorý by sme sme chceli v súvislosti so životným prostredím poukázať. A síce, že je potrebné predvídať aj a počítať s návratom rovnakého úkazu. A preto je potrebné, aby sme vyhodnotili skúsenosti z danej katastrofy, aby sme zistili všetky charakteristické črty a boli pripravení na jej prípadné opakovanie a napríklad pokiaľ ide o záplavy. Tie sa často opakujú aj vzhľadom na existujúcu štruktúru či infraštruktúru. Napríklad pokiaľ ide o nejaké e, podzemné eh, kanály alebo nejaké, nejakú eh, infraštruktúru, ktorá nie je eh, dostatočne kvalitná na to, aby dokázala čeliť týmto úkazom, tak je potrebné zamerať sa aj na ňu. Je teda potrebné identifikovať aj príčiny týchto javov nielen prírodných katastrof, ale aj chyby, ktoré ich sa e, dopustil štát napríklad e, vzhľadom na nedostatočnú infraštruktúru a podobne. A napokon je potrebné, aby sa urobil záver z toho, čo sa udialo. Je totiž absurdné, že za každým sa vynakladajú verejné prostriedky na práce, ktoré sú v prvom rade nekvalitne vykonané. A predpokladám, že by bolo vhodné zahrnúť aj záplavy a požiare do rozsahu pôsobnosti tohto fondu, aby sa mohli riešiť materiálne problémy, ktoré niekedy podmienujú tieto záplavy. Z toho by sa to malo týkať aj systému verejnej kanalizácie. Aj v tomto prípade je potrebné, aby orgány preskúmali, do akej miery je možné e, pripísať katastrofu nesprávnemu riadeniu verejných zdrojov. Či už ide o rieky, ktoré by, napríklad rieky, ktoré sú pohraničnými riekami, ale niekedy skutočne ide len o zlé vodohospodárske riadenie. E, je takisto hľadať spôsob, ako zvýšiť strop možnej pomoci, e, vychádzajúc z regionálneho HDP. E, takisto, e, pokiaľ ide o dobu 10 až 18 mesiacov, ktoré by mohli prichádzať do obahy na e, vyplatenie prostriedkov z tohto fondu. Niekedy je to e, príliš málo, pretože je potrebné, aby bolo možné tieto prostriedky využívať po dlhší čas. Okrem toho um, by orgány mali mať viac času k dispozícii na to, aby mohli vypracovať správu. 10 dní je veľmi málo, pretože je potrebné, aby sa tie prostriedky koncentrovali spôsobom, ktorý skutočne pomôže obyvateľstvu a to si vyžiada um, určitý čas. A napokon posledná vec. Myslím si, že skutočne existuje sieť expertov, ktorí by mohli pomôcť regionom, pretože veľmi často to vyzerá tak, ako hovorila pani spravodajkyňa, že Regióny nemajú dostatok zdrojov alebo možnosti na to, aby vypracovali potrebnú správu. Čiže je potrebné mať zoznam dôveryhodných osôb, ktoré by mohli medzi sebou navzájom komunikovať, vymeniať si informácie a hľadať riešenia. Ďakujem, Nikos. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcela Ehm, privítať e, ten, túto reformu Fondu Solidarity. My všetci súhlasíme s tým, že tá reforma ide dobrým smerom od eh, <clears throat> roku 2005 eh, ubehlo 10, 8 eh, rokov blokovania a bolo potrebné pristúpiť k možnosti rýchlejšie reagovať na katastrofy. Preto bolo potrebné zmeniť túto procedúru, ale myslím si, že je to hamba, že sme to doteraz nedokázali. Treba pripomenúť, že E, v hodnotách Európy je jedna, ktorá je veľmi dôležitá, to je e, solidarita. Komisár Hahn e, oznámil mobilizáciu prostriedkov z fondu Solidarity pre Nemecko, Českú republiku vzhľadom na záplavy, ku ktorým došlo v minulom roku. Samozrejme, to neznamená, že to nariadenie by nebolo potrebné revidovať, pretože tie peniaze naozaj je potrebné e, vynakladať e, účinnejším spôsobom. Stačí si pripomenúť e, aj prípad Talianska. Čiže táto reforma je skutočne naliehavá, naliehavá a je takisto nevyhnutné, aby Európa reagovala na <clears throat> tie veci, ku ktorým dôjde na jej vlastnom území rýchlejšie, než do doteraz, pretože stáva sa, že rýchlejšie reaguje na niečo, čo sa udeje na inom mieste planety. To, čo sme doteraz e, vyčlenili z Fondu Solidarity na európske územie, to je veľmi dobrá vec, ale vieme, že je potrebné, aby sme túto sumu, ktorá bola stanovená v roku 2002, e, zvýšili e, skutočne sa zvyšuje výskyt dramatických okolností aj v dôsledku Um, oteplovania a to všetko by malo byť súčasťou našich úvah. A pokiaľ ide o možnosť získať pomoc v prípade katastrof na e, juhozápade Francúzska došlo k zaplavám, ktoré si vyžiadali aj ľudské životy a škody vo výške niekoľko miliónov eur. E, sú tam aj, bolo, bolo postihnuté aj mesto Lurdy, ktoré poznáte ako podnické miesto a miesto, kde sa nachádzajú dôležité historické pamiatky. Vyžiada, vyžiada si to celé roky, kým sa dôsledky týchto záplav napravia. E, dôsledky e, prírodných katastrof sú mimoriadne veľké a pre francúzskú administratívu to znamenalo naozaj veľkú záťaž. Preto vítam predovšetkým tú zálohu 10 a potom kritérium e, určitého podielu HDP na platby v prípade naliehavých prírodných katastrof. To sú dve veci, ktoré sa navrhujú a ktoré vítam. A pokiaľ ide o e, to, že sa blížia e, európske voľby, myslím si, že je to skutočnosť, ktorá by nás mala primi tomu, aby sme e, rýchlejšie pracovali a aby sme, pri, aby sme brali do ovahy aj skutočnosť, že niektoré regióny si vyžadujú rýchlejšiu pomoc alebo väčšiu pomoc než iné. Podporujem teda návrh, aby sa predržilo obdobie, počas ktorého je možné podávať žiadosti o pomoc. Pripomínam eh, solidaritu eh, a ten fond Solidarity nebol dostatočne využívaný, čo je skutočne hamba, ale nebol využívaný práve z toho dôvodu, že rada často zablokovala jeho využívanie. To takisto nie je dobrý signál. A takisto musím pripomenúť, že je potrebné hľadať peniaze tam, kde sú, najmä pokiaľ ide o štrukturálne fondy a ich zložku prevencie e, katastrof E, ako sú e, záplavy, suchá, e, záplavové dažde. Dúfam, že tentokrát rada nezablokuje rozhodnutie a že sa nám podarí ešte do európskych volieb sprístupniť tieto fondy. Ďakujem, Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την παρουσίαση. Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni za jej prezentáciu. Ako iste viete, ja som spravodajcom pre e, výbor rozpočtu a včera sme mali prvú výmenu názorov, ktoré sa týkalo, ktorý sa týkali tém, a kompetencií našich prepojení. Náš výbor sa e, pohybuje samozrejme v tých mantineloch, ako chceme. To znamená, že snažíme sa urobiť a byť vždy o krok vpred. A predovšetkým zasahovať pri e, prírodných katastrofách A toto sa e, stalo aj na žiadosť e, krajín, ktoré žiadali, aby bol navýšený limit finančnej intervencie a preddavkov. Návrh výboru sú e, v súlade s článkom 4 odsek 3, ktorý predpokladá zmenu nariadenia, ktoré je momentálne v platnosti. Preto sa musíme hľadať alternatívy takéhoto intervenčného zásahu a jeho financovania. Takisto bola e, žiadané aj zvýšenie lehoty požiadania o pomoc na 18 mesiacov, pretože celý tento proces požiadania o pomoc si vyžaduje svoj čas a práve táto požiadavka je nesmierne dôležitá, pretože sa musia zaangažovať aj iné fondy, štruktúrálne e, fondy a tak ďalej, e, ktoré sa týkajú našeho e, výboru. A my sa snažíme zasiahnuť aj týmto spôsobom. Uh, Ďakujem veľmi pekne. A teraz poprosím kolegu Plasáka. Ja by chcel najprve poděkovať pani... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcel by som sa poďakovať kolegom za ich stanovisko. Myslím, že sme sa dostali do vyššej úrovni a tento materiál je veľmi kvalitný. Myslím si však, že by sme sa mali zamerať ešte na niekoľko aspektov. Poprvé, Európska komisia vymedzuje Európs- e, prírodnú katastrofu s následkom škody ako 1,5 HDP, ale my všetci vieme, že jednotlivé katastrofy sa neobmedzujú iba na administratívne regióny a častokrát e, majú cezhraničný charakter. Preto by bolo potrebné zahrnúť celú túto oblasť do tohto posudzovania a umožniť takýmto spôsobom získať podporu aj pre tieto oblasti, ktoré sú cezhraničné a spolu v konečnom dôsledku e, dosahujú potrebnú rozlohu na požiadanie. Ďalšia pripomienka e, sa týka hranice škody, to znamená 1,5 HDP. Podľa môjho názoru táto hranica nie je príliš vysoká a keby sme sa e, vrátili k posledným známym uznaným katastrofám, ako je napríklad erupcia sopky na Sicílii alebo záplavy na rieke Róna v roku 2004, pokiaľ budeme posudzovať tieto kritéria alebo škody podľa týchto e, kritérií, tieto katastrofy by sa vôbec nedostali na zoznam. Takže môj názor je obdobný, ako má pán Stavrakasis. To znamená, mali by sme znížiť referenčnú hodnotu na 1% HDP. A moja posledná poznámka sa e, týka zjednodušenia administratívy, kde podľa môjho názoru e, tieto žiadosti vyžadujú informácie, ktoré sú nadbytočné a nie sú vyslovene potrebné. E, predloženie žiadosti samotné by malo byť do 10 týždňov od vzniku škôd a to je podľa mňa absolútne nereálne, pretože povodne môžu trvať aj dlhšiu dobu a vyhodnotenie následkov a dopadov trvá dlhší čas. Preto by som navrhol, aby sa lehota rátala od ukončenia núdzového stavu na regionálnej alebo štátnej úrovni. To sú moje poznámky. Ďakujem za pozornosť a predložím návrhy. Um, Chápem, že na strane výboru chcete chce vystúpiť aj Johannes Zachte. Mohli by ste aj reagovať na kolegov vo svojom príspevku a takisto by som vás požiadala, keby ste nás mohli informovať, koľko dnes vieme o pozícii rady. Nech viem, že ste Eh, ich konzultovali a že je tam určité množstvo ľudí, ktorí sú za, ale keby ste nás mohli informovať aj o pozícii ministra financí a ministerov financí a, a aký je kalendár e, priebehu tohto procesu, ktorý ráta už e, s hlasovaním v plenárke v marci. Takže povedz nám prosím to, čo viete o stave a ak by ste mohli obsiahnuť aj informáciu o výročnom stave, takže budeme organi- pretože budeme posudzovať aj momentálny stav, záležitosť. A otázka je, ako sme ročne využívali e, tento fond. E, myslím si, že to bolo 500 e, miliónov dohromady, avšak za posledný rok je to iba Nemecko, že dalo 400 miliónov, takže máte slovo. Thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ak by som mohol, začnem hneď s tými bodmi, ktoré ste spomenuli vy na, začiatok, na začiatku. E, čo sa týka rady, tam sa ešte neuskutočnilo stretnutie, e, ktoré má prediskutovať náš návrh. E, Skutočnosť je taká, že stretnutie pracovnej skupiny skupiny je naplánované na koniec budúceho týždňa. Je tu provizorný kalendár pre ostatné stretnutia e, v priebehu prvých troch mesiacov budúceho roku, ale to je samozrejme iba predbežné a presne nevieme, ako budú veci postupovať. To závisí aj od e, pozícií, ktoré zaujímujú jednotlivé členské štáty k jednotlivým prvkom nášho návrhu. Takže neviem vám dať nejaké bližšie podrobnosti o tom, ako, ako bude postup prebiehať na rade. Ak by som mohol dodať, rada mm, nemá e, nejakú motiváciu postupovať príliš e, veľmi rýchlo, pretože je tu už existuje nariadenie a toto nariadenie bude v platnosti, nemá niekedy v najbližšej dobe vypršať, takže neexistuje nejaké vyslovený, neexistuje nejaký vyslovený e, tlak, avšak komisia sa snaží, aby tento proces prebehol čo najrychlejšie a aby sme mali toto nové nariadenie ešte predtým, než bude mať parlament volebnú prestávku, čo sa týka výročného využívania fondu. Od roku 2002 bolo čerpaných e, miliardu e, eur ako maximálna ročná alokácia mimo predvídaného rozpočtu toto nebol cieľ e, vynakladania prostriedkov, ale bol to limit, ktorý komisia mohla využiť v najhoršom prípade. Nariadenie ako také nestanovuje žiadne podrobnosti, ako tieto prostriedky sa majú využiť a v akej miery. Hovorí iba o alokácii, e, ktorá sa má urobiť veľmi e, rozumným spôsobom a a určité prostriedky musia ostať vždy v tomto fonde až do posledného štvrť roku eh, daného roku. Eh, samozrejme, v niektorých rokoch máme veľmi závažné udalosti, ako boli eh, lesné požere v Španielsku alebo zemetrasenie v Lakvile. A tie a samozrejme tie sa snažíme vyriešiť až do výšky tej zvyšnej sumy, ktorá vo fonde je za ostatné roky sme mali také roky, kde sme vyčerpali 100 miliónov eur, avšak e, boli aj také roky, kde sme vyčerpali viac ako 800 miliónov eur. Je to veľmi nepredvídateľné, samozrejme. Komisia mala v roku 2002, kedy bol fond e, vytvorený, vypracovala metódu, na základe ktoré vypracováva príspevky Nemalo by to byť e, princípom, kto prvú príde, ten skôr melie, ale podľa závažnosti katastrofy, ktoré sa dejú naprieč celým rokom. A chudobnejšie členské štáty by mali dostať vyššiu kompenzáciu v relatívnych, e, v relatívnych pojmoch, v prípade, že vystane takáto potreba, a 1 miliarda eur by e, takéto potreby mala pokryť. Toto je metóda, ktorú sme vytvorili a dokázala že prostredníctvom tejto metódy sa môžeme s problémami vysporiadať a metóda výpočtu e, vyhovuje očakávaniam. Nikdy sme tento fond plne nevyčerpali. E, v priemere sme čerpali z tohto fondu za ostatných 11 rokov približne jednu tretinu každý rok. Ale samozrejme niektoré roky sme išli vysoko na tento limit a niektoré zase pod toto číslo. Čo sa týka eh, ďalších bodov, ktoré spomínal spravodajca a aj ďalší poslanci a členovia výboru. To racionálne zdôvodnenie návrhu komisie je v zásade, že chceme zlepšiť eh, fungovanie eh, Fondu Solidarity v porovnaní s dnešnou formou. Chceme, aby sme ho mohli využívať jednoduchšie a za jasnejších podmienok Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby sme zachovali e, to odôvodnenie a princíp, na ktorom fond funguje e, v dnešnej dobe. A samozrejme tie návrhy, ktoré podávame, by nemali e, zvýšiť čerpanie tohto fondu. A je stále pravdepodobné, že nebudeme akceptovať akýkoľvek návrh, ktoré by malo zvýšiť náklady podľa návrhu MFF bol znížený tento fond takmer o polovicu a to nám naozaj nepomáha, e, keď ešte by sme mali nejaké iné prvky k tomuto fondu pridávať. Jeden prvok je, že chceme jednoduché e, pravidlá, ktoré sa týkajú regionálnych katastrof ktoré sú skôr výnimkou ako pravidlom. Pravidlom, na ktoré je fond určený, sú rozsiahle katastrofy, avšak nariadenie umožňuje mobilizovať e, fond aj na katastrofy regionálneho rozmeru. E, spomínali sme už predtým, že kritérie, ktoré už existujú v súčasnom nariadení, sú príliš komplikované a chceme ich nahradiť e, jednoduchým pravidlom, ktoré je vzťahnuté na mieru HDP. Navrhujeme mieru 1,5 Eh, návrh v parlamente je 1%. Ten limit na tie 1,5%, ktorý navrhujeme my, eh, bolo navrhnuté po veľmi zrelej úvahe a zvolili sme práve túto mieru, eh, pretože vedie k mobilizácii fondu na regionálne katastrofy, ktorý korešpondoval s praxou, ktorá bola zavedená v minulosti. Keď znižíme tento limit na 1% HDP, v budúcnosti by sme museli pokrývať eh, veľmi veľký počet katastrof, ktoré v súčasnosti by neboli oprávnené na čerpanie z fondu a eh, zvýšili by sme počet eh, mobilizácií a aj čerpanie z fondu. A myslím si, že zníženie Prahu na 1% by nebol dobrým signálom v tomto kontexte. E, čo sa týka preddávkov, ktoré navrhujeme, sú veľmi dôležitým prvkom, pretože nám umožňujú byť, e, tak povediac, prítomní na mieste činu, na mieste katastrofy e, vo finančnej forme a predávok je v súčasnosti limitovaný buď percentuálnou mierou 10% alebo do sumy 30 miliónov eur. Myslím si, že to nie je veľký rozdiel. Komisia však sa nebráni ani vašemu návrhu. Otázka je, akým spôsobom budú tieto zdroje eh, vytvárané a tam sa treba ešte dodatočne zamyslieť. My sme sa už o tom rozprávali včera na výbore pre rozpočet, že budeme hľadať alternatívy k tomu, čo je v súčasnosti navrhnuté, čo by si v skutku vyžadovalo aj pozmenenie smernice e, nariadenia o, e, o štruktúrálnych fondoch a to samozrejme nie je dosť e, veľmi príhodná možnosť. Pokiaľ toto samozrejme bude výhodné, komisia sa tomu nebude brániť. E, aplikačné obdobie desiatich týždňov alebo obdobie, v ktorom štát môže požiadať o kompenzáciu 10 týždňov, je obdobie, ktoré je zakotvené v súčasnom nariadení. My sa ho nesnažíme meniť a týchto 10 týždňov sa snaží zaviesť rovnováhu, aby štáty požiadali relatívne rýchlo a zároveň im dávajú dostatok času, aby posúdili škody. Vieme, že mnoho členských štátov požiada na poslednú chvíľu, 10 týždňov je pomerne krátka doba, Avšak nie sme si istí, či by predlženie tejto eh, lehotu eh, ak by sme túto lehotu predlžili, eh, flexibilita fondu rýchlo zasiahnuť sa ešte o to zníži, pretože hm, pomoc fondu príde o to neskôr. A počas špecifických okolností ktorom e, tá katastrofa predbieha, bolo vždy možné dodávať dodatočné informácie v neskorších fázach žiadosti, aj keď už samotná žiadosť bola predložená na fond. Čiže to ide vlastne nad rámec týchto desiatich týždňov. E, spomínali sme, že NAC 2 e, nemusí byť vhodnou referenciou na určenie regionálnych katastrof. Potrebujeme určiť katastrofe vo vzťahu k niečomu, e, vo vzťahu k niečomu, k čomu máme štatistické údaje. A pokiaľ tieto štatistické údaje e, nerešpektujú administratívne hranice v širšej, e, v širšej oblasti, môžeme pridať NAC, 2 z rozličných oblastí. E, či už sú to dve alebo tri oblasti, e, ktoré musíme zobrať e, do úvahy a zároveň nám slúžia ako referencia. Keď sa rozprávame o cezhraničných oblastiach, tomu, s týmto sa vysporiadávame iba s ťažkosťami, pretože fond v súčasnosti, tak ako je nastavený, sa vzťahuje na členské štáty a má za úlohu pomáhať členským štátom e, vyrovnať sa s následkami katastrof. Ak sa pozrieme teraz na cezhraničné e, oblasti, je veľmi zložité e, povedať, v akom vzťahu by sa fond mal mobilizovať, ak tu budeme vnímať a nazerať na to ako na jednu katastrofu. Ak chceme mobilizovať fond na teda, dva štáty, pokiaľ katastrofa má dopady cezhraničného charakteru, alebo E, či to budeme posudzovať tak, že e, v jednom štáte je závažná katastrofa a v druhom, druhý štát e, takisto môže požiadať o kompenzáciu z fondu bez toho, aby sa musel vyrovnať s jednotlivými limitmi. Návrh rozšíriť implementačné obdobie na 18 mesiacov nie je niečo, čo proti čomu by komisia namietala. Členské štáty majú problémy e, s vynakladaním prostriedkov e, fondu v období a rozmedzi jedného roka. A samozrejme to obdobie od katastrofy e, jedného roka čerpania týchto a potom sa toto obdobie vlastne skráti a bolo by potom bolo by v podstate rozumnejšie rozšíriť toto obdobie. Komisia nenamieta proti tomuto rozhodnutiu. E, spomínala sa tu aj technická pomoc, e, ktorá má vyčlenené limit 2% a v súčasný fond e, nepredpokladá v prostriedky vynaložené na technickú pomoc, pretože sme predpokladali, že je dôležité podporiť núdzové Eh, operácia núdzové zásahy, ako podporovať administratívu, ktorá je s tým spojená. Takže eh, fond eh, cieli na financovanie zásahov v teréne a operatívnych prác a nie na podporu administratívy a podporu implementácie fondu v danom regióne. Samozrejme, pokiaľ štát nebude správne implementovať implementovať e, prostriedky z tohto fondu e, kvôli tomu, že nedostal technickú asistenciu na jeho implementáciu. Môžeme sa o tom rozprávať. Myslím si, že sa mi podarilo pokryť všetky argumenty, ktoré zazneli a venovať sa všetkým témam. Ak nie sú ďalšie otázky, tak to je všetko. Technická asistencia, hovorí pani predsedajúca, mysleli ste aj taký akýsi tým expertov, lebo hovorili ste o administratívnej kapacite, ale otázka Nikosa bola e, zameraná na to, či bude, budete môcť mať prístup k expertom, ktorí by vlastne expertne a odborne pomáhali regiónom, ktoré sú postihnuté. Na základe skúsenosti, ktoré máme, takto mm, to nevnímame ako problém, neboli takéto problémy v minulosti. Vieme dokonca o prípadoch, kde Európska únia pomohla expertnými týmami pri posudzovaní škôd, napríklad v Aquile. Nevieme o tom, že by to viedlo k nejakým finančným problémam alebo problémám problémam s financovaním. Takže ak niektoré členské štáty vyžiadajú e, technickú pomoc, oni skôr myslia na to, že sa snažia pokryť administratívne náklady implementácie vlastne takisto chcú pomôcť aj pri auditnej a kontrolnej práci. Je na diskusiu, či by fond mal byť zameraný na takéto operácie, alebo či by mal byť skôr zameraný priamo na to, aby sme pomohli priamo postihnutým ľuďom v regióne. Je tu ešte Lambert van Nistelrooy a potom Oldřich Vlasák a na záver samozrejme spravodajkyňa. Spravodajkyňa to bude sumarizovať, takže Lambert, ak chceš, nech sa páči, veľmi stručne. Môj dojem je taký, že ak si vypočujete všetky tieto vyjadrenia, tak rozhodne to nie je niečo jednoduché, čomu sa teraz venujeme. Je to naozaj veľmi veľa vecí, ktoré zachádzajú veľmi hlboko do nariadenia ako takého, ale dotýkajú sa aj ostatných nariadení a vlastne všetkého, do, všetkých dopadov na najbližších 7 rokov. Ak by sme mali podporiť našu spravodajkyňu, tak treba povedať, že tu nemáme žiadne záruky. Môžeme na tom pracovať, môžete získať nejaké záväzky v tom najbližšom období, ale ak by sme pokračovali v tom systéme, ktorý máme doposiaľ, tak to proste nebude už ďalej fungovať. Preto je to len otvorená otázka, či my ako výbor nemôžeme predložiť predsedníctvu naše rozhodné želanie, aby sme to dokončili čo najskôr, ešte v rámci tohto volebného obdobia, aby sme mali nejaké veľmi intenzívne diskusie aby prebehol nejaký veľmi intenzívny e, program trialógov alebo bilaterálnych stretnutí, aby sme to dotiahli do konca, pretože potom príde február, marec, veci sa rýchlo premelú a všetci budú utekať na voľby. Takže možno by sme mali napísať nejaký list, aby sme začali konať. To je možno aj podnet pre našu predsedničku. Tak aby sme mohli pracovať veľmi intenzívne, ako sme robili napríklad aj minulý rok. Osobitné prípady potrebujú osobitné zaobchádzanie, takže to je práve tento prípad podľa mňa. Ďakujem pekne, Oldřich. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som rád využil túto príležitosť, aby som vám povedal jednu informáciu, že dnes a zajtra aj výbor regionov bude diskutovať o e, správe, správa pána Brandeho, ktorý je, ktorá je zameraná na Fond Solidarity a je dobre mať to na pamäti. Myslím si, že veľmi veľa odpovedí zo, strane, zo strany komisie odpovedá aj na tie veci, ktoré sa nachádzajú v tejto správe výboru regionov. To len pre vašu informáciu a je to práve, správa, ktorá je práve teraz k dispozícii. Ďakujem. Dobre, ak nemáme žiadne ďalšie vyjadrenia, Rosa, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. No, pokúsim sa urobiť akúsi syntézu, ale ešte nechcem povedať, že dnes popoludní o 4. vystupujem vo výbore regiónov práve preto, aby sme mohli diskutovať o téme Fondu Solidarity a zároveň vlastne by sme chceli reagovať aj na ich žiadosti a na ich očakávania. Oni už prejavili e, vlastne toho, to, aká je ich pozícia. Je to podobne v tých intenciách, ako sme to obraňovali aj my. V zásade Sumárne sa dá povedať nasledujúce. Regionálne katastrofy až k dnešnému dňu e, boli akýsi abstraktný koncept. V praxi to, čo vidíme, je, že na základe celkového duchu Európskej únie to najdôležitejšie je, aby sme dokázali veľmi efektívne implementovať princíp solidarity a zároveň, aby Únia dokázala čo najefektívnejšie pomôcť týmto regiónom. Čo sa deje? E, vždy musíme čakať nejaký rozpočet a ak, aby nejaký región splnil súčasné požiadavky, kritérií, že teda dochádza k vážnym hospodárskym škodám a ohrozeniu kvality života, e, vlastne do, do, sú poskytnuté nejaké peniaze, ale to nie je úplné naplnenie princípu solidarity. To je kritika do vlastných hradov. Je pravda, že my navrhujeme to 1%. Uvedomujem si, že v priebehu trialógu budeme musieť, musieť ostopovať, či to bude 1,5 alebo 1%. 1%. Navrhneme ale 1%, pretože e, podľa mňa takýmto spôsobom dokážeme naplniť viac to, čo hovorí zmluva o fungovaní Európskej únie. A síce o tom, že je to zodpovednosť Európskej únie a členských štátov vysporiadať sa s podmienkami katastrof na pôde Európskej únie. Spôsob, ako to realizovať, je predmet diskusie. Výbor regionov sa snaží tiež tlačiť na 1% a taký je náš názor. Ďalšia téma je téma sucha. To je, to je téma, ktorá je špecifická, diskutuje sa o tom aj v správe výboru regionov. Sú to také dlhodobé e, katastrofy, ako sú e, suchá, mimoriadne suchá a záplavy. Ehm, to je veľmi špecifická téma, ktorá si zažuje, špecifické zaobchádzanie. Technická pomoc. To je veľmi jasná požiadavka výboru regiónov, pretože veľmi veľa regiónov jednoducho nedokáže e, e, spracovať tieto kapacity, nemajú expertov na to, aby dokázali spracovať tieto dokumenty a myslím si, že najlepšie je, aby sme tieto peniaze dokázali investovať do toho, aby sa e, prebudovala infraštruktúra, aby sme sa pripravili na budúce katastrofy. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že jedna vec je predstavať nejaké projekty, ale druhá vec je to, či tie regióny majú kapacity a jednoducho taká realita života, že musíme konať preventívne. Čo sa týka infraštruktúry, podobne ako sa hovorilo aj vo výbore regiónov, treba si uvedomiť, že častokrát ide o katastrofy, e, kde dôjde k závažným zmenám v infraštruktúre. Keď napríklad to je nejaká, e, nejaká zóna, kde prechádza nejaká rieka, nejaký potok, e, sú tam nejaké štruktúry, napríklad mosty alebo cesty, možno je nevyhnutné vlastne prebudovať alebo posunúť túto infraštruktúru No a naozaj súhlasím s to požiadavkou, že mali by sme konať preventívne. No a podpisujeme sa vlastne aj po ten problém, ktorý sa týka celkových dispozícií. Otázka desiatich týždňov. No, predlžíme to, túto lehotu, podobne ako žiadal vlastne výbor regionov, aby sme to dokázali akceptovať. E, treba si uvedomiť, e, chce to oveľa dlhšie obdobie, aby sme mohli konať bezprostredne. Podobne ako hovorila aj komisia, e, ideme z jedného roka na 18 mesiacov na čerpanie prostriedkov. E, to je niečo, čo by mohlo prejsť bez problémov. Ďalej, čo sa týka tej, tej témy NAC 2, veľkosti regiónov administratívneho členenia. Ak sa nejaká katastrofa udeje v regiónoch menších, ale celkový sumár škody e, zasiahnutých mikroregiónov dosahuje veľkosť NUC 2, no tak potom o tom môžeme vlastne diskutovať a môžeme vlastne špecificky riešiť takéto situácie. Ehm, ďalej téma, o ktorej vlastne sme hovorili a ktorú, ktorej hovorí aj komisia ako ex ante, o ktorú vníma komisia ako ex ante kondicionalitu, je, sú existujúce preventívne konania. Výbor regionov na to upozorňuje. Treba si uvedomiť, že aj preventívne opatrenia e, sú dôležité a musíme v tomto smere robiť aj väčšiu mieru alebo zvyšovať efektívnejšie verejné povedomie. Uvedomujeme si, že e, rada e, necíti takú akútnu potrebu konať, lebo existuje platné nariadenie ale budem žiadať o pomoc komisie, aj parlamentu a všetkých, pretože ak dokážeme niečo zlepšiť, no tak máme povinnosť to zlepšiť, nemôžeme čakať. A v tomto prípade to dokážeme zlepšiť zásadne. No takže využíme túto príležitosť a ďakujem za všetky pozmenujúce návrhy, ehm, ktoré dostanem, aby sme sa posunuli týmto smerom. Takže rozmýšľajme nad tým a ja myslím, že dokážeme nájsť nejakú dohodu a súhlasím s tým, čo hovoril aj náš, eh, náš eh, koordinátor pán Van Nistelrooy, začneme naháňať čas, aby sme to dokončili do konca tohoto volebného obdobia. Ďakujem pekne. Nebudeme o tom musieť rozhodovať ešte dnes, ani nebudeme o tom diskutovať dnes, len vás chcem informovať, že plán alebo program, ktorý je nastavený na toto rokovanie, ten časový harmonogram, je 18. decembra by sme predstavovali túto správu. Termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov eh, bude potom to pravdepodobne 6. januára a hlasovať sa bude 20. 3. januára. 23. januára by bolo aj verejné vypočutie k téme Fondu Solidarity. Rovnako 23. by sme mali mať aj stretnutie s gréckým predsedníctvom, takže vás vyzývam, aby, aby ste veľmi jasne gréckému predsedníctvu zdôraznili, ako dôležitá táto téma je pre nás a že my spoločne chceme využiť túto situáciu, uzavrieť tento problém a do konca tohto volebného obdobia to posunúť ďalej ak to tak nebude, Miguel mi hovorí, že tu bude možná aj možnosť, že by sme urobili aspoň hlasovanie v prvom čítaní ešte v apríli a potom je istá šanca, že nový parlament, pretože nový parlament o tom bude musieť rozhodovať, či, to, či na to nadviažu, tam, kde to bolo vlastne prerušené, alebo nie. To je jediná šanca pre nás, že to vlastne ponecháme otvorené, že to zostane nedokončené. A zanecháme za sebou taký dôkaz toho, že sme niečo spravili, ale budeme pracovať aj s predsedníctvom čo najintenzívnejšie, aby sme pochopili, čo je reálne, čo nie je reálne. Takže chcem vám všetkým veľmi pekne poďakovať, ďakujem aj komisii. No a môžeme prejsť k hlasovaniu. Chcem vás informovať, že je tu návrh na, na zmenu programu, ktorý vychádzal zo skupiny EPP. Lambert, chceš tomu niečo povedať? Nie sú tu ešte všetci na hlasovanie preto by som využil e, tento čas na jednu diskusiu a síce navrhujeme nehlasovať o, o správe Vogan. Dostali sme kompromisné návrhy naozaj veľmi neskoro. Sú tu ešte stále nejaké otázky, ktoré zostali nezodpovedané. A rád by som hovoril s Ebertom, ktorý tu nie je. Nebude problém, ak budeme hlasovať 18. decembra ak by to bolo možné, tak by som naozaj rád to oddialil. Pani predsednička, spýtali sa skupín, čím to nevadí. Bolo by azda lepšie počkať do 18. decembra. Predsednička spraví, čo je, jej úlohou. Máme tu návrh nehlasovať o tejto téme dnes, čiže ide o zmenu programu. Je niekto proti eh, takéto zmene programu? Nie, takže dobre, takže považujeme to za schválené, že budeme o voľnej správe hlasovať až počas decembrového stretnutia. Takže môžeme prejsť k hlasovaniu. Uverme si teraz hlasovacie zariadenia. Vložte svoje karty, prosím vás, do hlasovacích staníc. Môžeme... Otváram hlasovanie pre kontrolu. Well, yeah. Oh. What a coordinator, yeah. <laughs> Uh, dear colleagues, we have more cards put in. Vážení kolegovia, je tu viac kariet vložených do zariadenia, ako je hlasov k dispozícii, takže ešte stlačte, prosím vás, aj gombík nejak zahlasujte, aby sme vedeli, či vám funguje zariadenie. Takže to uzatvoríme, aby sme vedeli, či hlasovanie funguje. Herman Winkler, bod číslo 12 na našom programe je to správa o inteligentnej špecializácii. Budeme hlasovať o pozmenujúcom návrhu 13. Je to jazyková e, zmena od zo strany spravodajcu. Predpokladám, že nikto nie je proti. Budeme hlasovať o pozmenenom znení, kto je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. E, Pozmenujúci návrh 14. Kto je za? Proti zdržali sa schválené. 15. Ústne pozmeňujúci návrh socialistov. Nikto nie je proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Dobre, hlasujeme pozmeňujúcej verzii. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 4. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 18 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je, nikto nie je proti, takže hlasujeme o znení. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 5. Za proti, zdržali sa, schválené. Veľmi ťažko sa vníma vaše hlasovanie, tak prosím, koncentrujte sa, dvíhajte ruky vtedy, keď treba. sa návrh 22, kto je za? Je niekto, niekto za socialistov je vedúcim hlasovania? Kto je proti? Zdržali sa. Je zamietnutý. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromis 7. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 8. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 9. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmenujúci návrh 32. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 37, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za. Overíme si 38. Elektronické hlasovanie otváram. Hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a výsledok je, že návrh bol zamietnutý 16 proti 12, 39, kto je za, proti, overíme si 39, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený 19 proti 10, 11 za, proti, zdržali sa, schválené, kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, schválené. Kom 49 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Je niekto proti ústnemu? Nie. Dobre, budeme hlasovať o pozmenenom znení. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, schválené kompromis bol schválený, odpadá 55, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, 56, 56 za, proti. Overíme si 56 elektronicky, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený 19 proti 9. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, schválené 17 za, proti, zdržali sa schválené. 18 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 62 za, proti, zdržali sa schválené. 63 za, proti, zdržali sa schválené. 64 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa schválené. 67 za, proti, zdržali Overíme si 67. Otváram hlasovanie. Návrh bol schválený. 68 za, proti zdržali sa schválené, 69 za. Overíme si 69. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý 18 proti 12. Úvodné ustanovenie. Kompromis 1 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 2 e, za, proti zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti zdržali sa schválené. Štvorka za, proti zdržali sa schválené. Peťka za, proti zdržali sa zamietnuté. Šestka za, pardon, kompromisy za, proti zdržali sa schválené. Deviatka za, proti zdržali sa schválené, 10 za, proti zdržali sa schválené, 11 za, proti zdržali sa schválené, 12 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Je niekto proti tomuto ústnemu návrhu? Nie, tak hlasujeme, kto je za, proti zdržali sa schválené. Konečné hlasovanie elektronicky, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Neviem, ako je to možné, ale je to asi dobrá správa. Veci, ktoré nie sú kontroverzné, niekedy nemajú takúto podporu, takže super. Pamätáte si, pam, pamätáte si, koľko máte bodov? V každom prípade gratulujem. Takže ideme teraz k bodu číslo 14, správa Kadenbach ohľadom prostredia pre podniky. Kompromis 1. Za proti, zdržali sa schválené, kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválené, Kompromis 8 za. Proti zdržali sa schválené. Budeme hlasovať o návrhu konečného znenia stanoviska v pozmenenom znení. Otvárame elektronické hlasovanie. Ukončíme hlasovanie. A opäť jednohlasná podpora. Ja som nehlásila, takže dopíšte aj môj hlas. Tým končí hlasovanie. Uh, Why 16? Uh, because uh, is this because we have time. Yeah, okay. we have time. Uh, dear, co dear colleagues, I would like now to. Vážení kolegovia, keďže ešte stále máme dostatok ľudí v sále. Rada, rada by som vás poprosila, aby sme teraz zvážili, že zostali vám trochu času, lebo začali sme o 10.30, mm, e, to, čo ma začalo 10.30, tá e, externá štúdia, to počkáme. Poďme na bod 16, ktorý sa týka Kanárskych ostrovov. Možno viete, tu je rozhodnutie rady ohľadom výnimky eh, zo zníženia daní pre zoznam produktov, ktoré sú vyrábané na lokálnej úrovni. To nie je prvýkrát, čo, čo diskutujeme o takejto téme. Sú to lokálne vyrábané produkty na Kanárskych ostrovoch. Potrebujeme schválenie eh, právneho rámca pre tento špecifický eh, blok opatrení. No a tu by som rada navrhla aby sme schválili tento návrh komisie bez pozmenujúcich návrhov využijúc pravidlo 46, a to je zjednodušená procedúra bez pozmenujúcich návrhov. Zrýchlené konanie bez pozmenujúcich návrhov. Formálne je to uplatniteľné, pokiaľ nebudeme nejak závažne proti. Vo výbore REGI by to museli byť piati členovia, ktorí by boli proti. Potom by sme nemohli využiť toto zrýchlené konanie. Ak nie je nikto proti tomuto návrhu, tak využijeme pravidlo číslo 46 e, rokovacieho poriadku a môžeme k tomu prejsť teraz. Takže otázka znie, či akceptujete toto zrýchlené konanie. Čisto z technického charakteru, dôvodu technického charakteru tohoto návrhu a takisto z dôvodu urgentnosti, ktorú tu máme, pretože to musíme schváliť v decembri na pléne tak aby došlo k pokračovaniu tohto osobitného režimu, pretože v opačnom prípade vyprší súčasne platné rozhodnutie koncom decembra a, a Kanárske ostrovy budú mať problémy. Ak teda nemáme žiadne námietky, takže je to schválené, beriem to za schválené. Ďakujem veľmi pekne. Ešte stále nám zostal čas. Takže, Nikos, nech sa páči. I don't Mikrofón, poprosíme. Ako skupina sme žiadali od výboru REGI, aby sa iniciovala, iniciovala štúdia ohľadom uh, dopadov do, do dopadov, čo, ktoré má regionálna politika, ktoré vlastne e, podobný proces začal na výbore EKON a bolo by naozaj veľmi zaujímavé, keby sme aj tu vlastne e, dostali lepší prehľad o tom, aké dopady majú naše politiky, čiže aké reálne dopady majú so špeciálnym zameraním na politiku súdržnosti a regionálnu rozvoju politiku. Predsednička, táto téma bude musieť prediskutovaná s koordinátormi. E, pevne verím, že to zvládneme v decembri pretože to bolo oddialené. No a rozhodnutie by sme mali prijať v decembri. Čo vám môžem povedať teraz je to, že vidím, ako sa to vyvíja na ekone, No a ja by som naozaj nechcela, aby sme my mali podobnú situáciu a podobnú diskusiu, ako je v Ekone, takže e, dúfam, že to budeme môcť zvládnuť tým, že zoberieme do úvahy aj naše špecifika. Takže nebudeme diskutovať vlastne o trojke, budeme diskutovať o celkových dopadoch, budeme diskutovať o situácii ako takej. Takže e, Bohužiaľ, socialistický koordinátor tu nie je, koordinátor EPP a ECR koordinátor nepočúvajú, čo, o čom hovoríme, lebo nemajú svoju vlastnú debatu, zdá sa. Takže som v pokušení prijať rozhodnutie, ale počkám na rozhodnutie koordinátorov, tak či tak. Mohla by sa to spraviť, ale ani neviem, o čom budeme diskutovať. Takže dám to na program rokovania decembrového stretnutia koordinátorov. Môžeme prejsť k bodu 17? Máme tu sa. Neviem v podstate nič o tieňových spravodajcoch k tomuto absolutóriu, ale možno som iba nedostala správnu informáciu, takže Georgios, máš slovo. Η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου μας δείχνει ότι το 2012 το ποσοστό... Um, Takže pokiaľ ide o rok 2012, chybovosť v oblasti regionálnej politiky sa mierne zvýšila v porovnaní s rokom 2011 zo 6 na 6,8 Zdá sa však, že ešte nebolo všetko celkom zahrnuté, pretože napríklad, keď si zoberieme médiá, tieto nepochopili celkom, že niektoré chyby sú administratívneho charakteru, čo neznamená, že by tie prostriedky boli využité podvodným spôsobom alebo že by sa nimi plitvalo. E, takže tá situácia je niekedy vykreslovaná príliš dramaticky. Ja v mojej správe som um, použil uh, údaje, ktoré máme k dispozícii, aby sme sa na situáciu pozreli zo správneho pohľadu. Vychádzame z informácií komisie a aj členských štátov štátov. Pokiaľ ide o nezrovnalosti, tak tieto predstavujú 0,90 uh, celkových vynaložených prostriedkov na programy e, Fondu súdržnosti EDF a sociálneho fondu za súčasné obdobie. E, tu sa tá e, chybovosť pohybuje na úrovni 0,2 Nie je však potrebné tu eh, sa uspokojiť tým, že sme boli úspešní, je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie a vítam teda nové eh, právne predpisy, vrátanie eh, nariadenia týkajúceho sa spoločných ustanovení prijatého na základe spolurozhodovania a je vďaka obrovskému úsiliu nášho negociačného týmu, ktorý viedol Lambert, predsednička, ako aj ďalší kolegovia ktorí sa zúčastnili rokovaní. Ehm, pokiaľ ide o nariadenie o spoločných ustanoveniach, tu sa napríklad hovorí o vymenovaní e, orgánov auditu, mechanizmov auditu a hovorí sa aj o schvaľovaní účtov, ako aj o finančných e, výkazoch. To všetko má za cieľ ešte ďalej znížiť e, chybovosť. Ďakujem za pozornosť a čakám na vaše pripomienky. Ďakujem veľmi pekne. E, chcela, týmto otváram diskusiu. Jan Olbricht, nech sa páči. Ja som tieňovým spravodajcom za túto správu v mene PP. Na teraz len niekoľko poznámok, ktoré považujem za veľmi dôležité. Poprvé, vždy ide o otázku, čo máme na mysli, keď hovoríme o absolutóriu. Či ide o absolutórium analýzy alebo správy dvoru auditorov, alebo či ide o Absolutorium, pokiaľ ide o správnosť vynakladania finančných prostriedkov. Veľmi často vnímame absolutorium len ako púhu analýzu textu dvoru auditorov, napriek tomu, že vieme, že systém auditov funguje veľmi osobitným spôsobom, čo znamená, že dvor auditorov napríklad si zoberie reprezentatívnu vzorku a skontroluje situáciu ku konkrétnemu dátumu. To je, to je deň kontroly. A ku koncu roka, to znamená po uplynutí roka, uh, dôjde k rôznym e, korekciám teda v priebehu toho ďalšieho obdobia. Čiže tá situácia je už iná, než bola v deň vykonávania auditu. Ale tá e, situácia, ktorá e, reálne existuje ku koncu obdobia, odráža vývoj v rámci toho roka. Preto si myslím, že absolutorium by sme mali brať ako výsledok analýzy dokumentov, oboch dokumentov a to znamená, že v prvom rade ide o správu Dvora auditorov, ale aj o vysvetlenie e, auditu Európskou komisiou ako aj skutočné účinky korekcií, ktoré boli v priebehu roku urobené po vykonaní kontroly, pretože ten obraz vyzerá potom oveľa horší, než je realita. Takže keď e, vychádzame len zo dňa kontroly, vykonania kontroly, tak tam získame informácie o miere e, chybovosti, ale keď e, zoberieme do úvahy aj korekcie, situácia je iná. To bola prvá poznámka. Druhá poznámka. E, sme svedkami neprestajného pokroku, pokiaľ ide o využívanie nástrojov politiky súdržnosti. Takže ak porovnáme údaje z jednotlivých členských štátov a jednotlivých časových období, e, to nemusí byť veľmi jednoznačné, ale myslím si, že tieto nástroje umožňujú dosiahnuť pokrok. Po tretie, v správe e, Dvora auditorov je pozitívna jedna vec a síce, že konečne máme nielen analýzu o miere chybovosti, ale máme aj analýzu efektívnosti politiky v priebehu roka. To je jedna z kapitol správy dvora auditorov. Takže myslím si, že toto je výrazná zmena v oblasti kontroly a my sme viackrát opakovali, že existujú programy a projekty, ktoré sú úplne správne z hľadiska chybovosti, ale pritom sú úplne neefektívne. Naopak existujú veľmi efektívne projekty, ktoré sú nabité chybami, pretože sú nové, inovatívne a neboli ešte predchádzajúce skúsenosti v danej oblasti. Čiže chyby nemusia znamenať podvody, chyby môžu byť výsledkom toho, že ide o nové e, a ešte neoverené metódy a preto by sme nemali efektívnosť porovnávať s chybovosťou. Respektíve mali by sme tomu to zohľadnovať. Ďakujem. Ďalšie pripomienky? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja som e, e, preštudoval celú správu predloženú Európskemu parlamentu a musím sa čudovať, že e, kolegovia z výboru regiónov k nej takto pristupujú. Musíme si uvedomiť, e, že musíme postihnúť tieto chyby a vylepšiť e, jej znenie. Ináč sa stane naša európska politika nedôveryhodnou. A je lepšie, pokiaľ my budeme soliť rany, ako by to mali robiť euroskeptici. A toto už je tretí rok v rade, kedy tieto čísla stúpajú. A to nie je žiadny dobrý signál. A musím povedať, že iba štyri národné príslušné úrady boli preverené. A to a to neboli e, bezpečnostné úrady z kritických zemí, avšak z iných zemí. A, a preto musím povedať, že táto správa je veľmi slabou správou keď sa tu hovorí o 6,8% e, miery chybovosti, e, považujem to za veľmi znepokojujúci signál a v tomto zmysle e, sa práve od regionálnej politiky vyžaduje, aby sa prijali určité zlepšenia. Nechcem regionálnu politiku kritizovať ako takú, môžeme byť hrdí na to, čo sme v nej dosiahli, avšak je to v skutku tak, že e, chyby sa vyskytujú vždy v tých istých krajinách. Aj v roku medzi roku 2000-2006 a v roku 2007, e, v programovom období 2007 a 2013 už máme e, prvé správy o programovom období a opäť sú to tie krajiny, ktoré aj v minulosti mali veľkú mieru chybovosti, majú ju aj dnes. A treba si overiť, aké majú oni overovacie metódy. A čo pán Olbrich povedal, že musia, eh, musíme pristúpiť eh, ku eh, korektúram a úpravám. Ale to môže trvať roky, 10 až 12 rokov. A znamená to nahradiť projekty inými projektami, ktoré budú neskôr nahradené ešte ďalšími projektami. A aké škody vyvstanú národným rozpočtom, keď budeme žiadať peniaze naspäť prostredníctvom finančných korekcií stačí si vypočítať, ko, aké škody to spôsobí nielen národným rozpočtom, ale aj európskemu rozpočtu. E, to je práve to, čo musíme teraz zlepšiť. A, a chcel by som teda iba zdôrazniť, že mali by sme byť statočnejší, e, čo sa týka kritiky, e, kritiky systému, bez toho, aby sme spochybňovali samotnú podstatu systému. Samozrejme, takto by sme mali pokračovať ale zdá sa mi, že teraz sa snažíme niečo zahmlievať namiesto e, toho, aby sme prijali systémové zmeny. Mohli by sme byť e, statočnejší, aby sa vyvodili aj politicky, e, politické dôsledky z týchto chýb. Ďakujem. Thank you very much. Any, any further... Ďakujem. Sú prosím ďalšie pripomienky. Jens Nielsen. Eh, ja eh, súhlasím s tým, že je potrebné tú správu brať vážne ako významný signál, ako dôkaz o fungovaní systémov. Ehm, súvisí eh, s tým aj administratívna kapacita, kde v niektorých krajinách bude potrebné požadovať zlepšenia. Vo Švedsku je však situácia taká, že máme administratívnu štruktúru, ktorá tak povediac vytvára prekažky, e, pokiaľ by regióny a vedúci projektov chceli využívať prostriedky EÚ. E, napríklad dochádza k situáciám konfliktu záujmov, kde švedská administratíva hovorí, že že nemôže e, sa, e, že vždy, keď sa požiada o spoluprácu súkromný subjekt, že vždy dochádza ku konfliktu záujmov. Ale existujú teda administratívne systémy, kde členské štáty sami e, ešte zhoršujú tú byrokraciu a my musíme tento prvok brať do úvahy a pochopiteľne chyby je potrebné zlepšovať. Lambert, požiadal si o slovo. Uh, Ďakujem. Ehm, e, vychádzam z toho, čo povedal Jan Olbricht ehm, a predrečnička. V odseku 5 stanoviska sa hovorí o účinkoch nového nariadenia. Myslím si, že e, tu by sme mohli byť konkrétnejší, pretože naozaj tu ide o isté zjednodušenie. Máme totiž 5 fondov. A má sa to e, používať aj v oblasti rybolovu, e, námorného fondu a podobne. Ak sa pozrieme na to, ako to funguje v praxi, existujú rôzne výpočty toho, čo treba považovať napríklad za Eh, nefinančné položky alebo spôsob, akým eh, jednotlivé podniky vykazujú použitie. Eh, preto je, a, a takisto audity majú isté medzery, preto sa musíme do väčšej miery než v minulosti zameriavať na tematické oblasti a Týka sa to aj spôsobu komunikácie medzi riadiacimi orgánmi a Európskou úniou. Myslím si, že tento odsek by sa mal preformulovať pozitívnejším spôsobom. A niečo k tomu, čo povedal Markus o počte krajín, ktoré boli vybraté do vzoriek, a že sa nachádzajú, že niektoré krajiny majú e, neustále problémy s chybami. To je takisto vec, ktorá by mala tento výbor zaujímať. Keď sa pozrieme na dostupné údaje vidíme, že väčšina chýb sa e, vyskytuje každoročne v istom počte menších krajín. Mali by sme mať nejaký osobitný mechanizmus, ako pristupovať k týmto krajinám. Nemyslím si, že by sme e, mali hádzať všetkých do jedného koša, pokiaľ tie chyby sa robia len v nejakom obmedzenom počte štátov. Myslím si teda, že by sme mohli mať e, ľahší režim auditu pre tie krajiny, ktoré dlh, dlhodobejšie vykazujú dobré výsledky a prísnejší režim pre krajiny, ktoré sa zdajú byť neschopné robiť veci správne, alebo že tam je istá neochota. Uh, Takže ja chápem to, čo sa tu povedalo, ale je potrebné možno preformulovať znenie. Ja mám osobne taký pocit, že každoročne dvor auditorov predloží správu za celé odvetvie. Ale keby sme mali e, sa na to pozrieť bližšie, mohli by sme v skutočnosti zablahoželať tým, ktorí si počínali dobre. E, a boli, mali nižšiu chybovosť než 2%. Takže na tomto základe by sme mali uvažovať o prípadnej diverzifikácii používaných e, opatrení. To je len návrh. Ďakujem. E, chcel by sa niekto iný ešte ujať slova? E, ale chcela by som ja predovšetkým povedať, že napriek tomu, že štruktúry, ktoré ste spomenuli v bode a ktorí budú zavedené a ktoré majú na starosti e, kontrolu. To je samozrejme veľmi dôležité. Avšak to je práve ten moment, kedy sa chyby iba začnú objavovať. E, čiže nie je to opatrenie, ktoré by mohlo byť efektívne ako e, prevencia. Treba povedať avšak, že aj právna bezpečnosť a právna istota je veľmi dôležitá. A interpretácia pravidiel eh, musí byť jednoznačná tak medzi komisiou, eh, medzi dvorom auditorov a eh, medzi žiadateľmi musí byť jednoznačná pretože nie vždy e, sa e, pridržia táto interpretácia rovnakých e, línií. A pre komisiu je práve toto veľmi dôležité. A, a vieme, že tieto problémy sú veľmi zložité, ale dúfame, že práve prostredníctvom legislatívy sa nám podarí zlepšiť tieto E, problémy a prispieť tak e, k právnej istote, transparentnosti a jasnosti. E, pretože práve toto vytýkajú ľudia z regiónov, ktorý, s ktorými sa stretávam, že väčšinou tvrdia, že nie je zámer a neexistuje úmysel porušovať tieto pravidlá. Avšak práve tieto nedostatky sú odhalené kontrolormi až po niekoľkých Eh, rokoch a potom vypuknú eh, eh, vypuknú škandály vďaka auditorom, ktorí prichádzajú z rozličných inštitúcií. A naozaj existujú dramatické rozdiely medzi jednotlivými názormi a interpretáciami, či už je to medzi komisiou a právnou službou. Nie je to kritika ale taká je realita. Je to tá istá realita, s ktorou sa musia potýkať tí, ktorí využívajú eh, tieto fondy a ktorí požiadajú o interpretáciu niekomu, komu veria. Eh, takže právna istota eh, by tu mala byť spomenutá a malo by, byť, malo by to byť niečo, čo je zabezpečené. Bohužiaľ sme začali s týmto materiálom príliš e, skoro a momentálne tu nikoho z komisie nemáme. A asi by sme mali poprosiť Georgiosa, aby sa skontaktoval e, s komisiou kvôli ich e, stanovisku a informoval nás, či niečo odporúčajú, ktorým smerom by sme sa v tomto zmysle mali vydať a my si to radi vypočuť Neviem, chceli by ste povedať niekoľko uh, slov ešte záverom? Áno, ďakujem, hovorí pán Stavrakakis. Uh, uh, ďakujem veľmi pekne kolegom za ich názory. Uh, ďakujem. Máme tu pomerne veľkorysý čo sa týka predkladania pozmeňujúcich návrhov. Lehota je 17. decembra do 18.00 a budeme sa ďalej zaoberať na tom na výbore pre rozpočet budúci rok. Budeme teraz pokračovať v našom programe. Teraz by som chcela uzatvoriť tento bod eh, na programe a budem sa rozprávať o štúdii, ktorú sme si objednali, ktorý je bodom, bodom 15 na našom programe, ktorá hovorí o externej štúdii, o internete, digitálnej agende a hospodárskom rozvoji európskych regiónov. V prvom rade eh, by sme chceli dať slovo autorom, alebo niekomu, kto bude hovoriť mene autorov tejto štúdie. Máme tu pani Rozanu Fontie, ktorá je z Medzinárodnej korporácie pre dáta alebo International Data Corporation, e, ktorá bola zodpovedná za túto štúdiu. Takže nech sa páči, máte slovo. Um, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Počujete ma dobre? V prvom rade by som chcela zaželať dobré ráno vám všetkým a chcela by som sa predstaviť, pretože nie som možno ste e, prišli do kontaktu s International e, Data Corporation, pre ktorú pracujem, ale ja sama som nezávislá e, konzultantka a spolupracovala som na tejto štúdii so, so SEAL, čo je vlastne Centrum pre medzinárodné štúdie. A čiže ja samotná som nezávislá konzultantka a pracujem s viacerými spoločnosťami. A ako aj s verejnými inštitúciami. A moja oblasť odbornosti sú, je dopad priemyselných inovácií a ich vzťah e, k IKT a sociálne aspekty, ktoré sú s tým spojené. prejdem teda jednotlivými bodmi programu, čo je vlastne načrtnutie mojej prezentácie. No, v prvom rade vám chcem e, povedať niečo o cieľoch štúdie a potom niekoľko slov poviem slov o trendoch a výzvach v oblasti informačno-komunikačných technológií. Budeme hovoriť o tom, aké sú očakávané prínosy, ktoré má priniesť digitálna agenda pre jednotlivé oblasti Európy a v rámci tejto e, štúdie analizujeme prípady, prípadové štúdie a pozrieme si, aké mali e, tieto príklady dopad na regionálne hospodárstvo. A ďalší aspekt, ktorým si prejdeme, sú dopady na regionálny e, rozvoj. Sú to dopady horizontálnych iniciatív, ktoré vychádzajú z iniciatívy Európskej únie alebo iniciatívy, e, ktoré boli prijaté na národnej úrovni. A e, v poslednom bode prejdeme určitými závermi. A potom bude priestor na vaše otázky. Predpokladám, že budeme mať na to čas. Aké boli teda ciele štúdie a celkový prístup k týmto cieľom? Ciele, bo, cieľom bolo pochopiť, po, za akých podmienok digitálna agenda pre Európu dopadne a ovplyvní hospodársky rast a sociálnu oblasť v jednotlivých regiónoch Európy. Digitálna agenda má určité iniciatívy, ktoré sú manažované na európskej úrovni, ale aj také, ktoré sú manažované na lokálnej a regionálnej úrovni. Takže ďalším hlavným bodom bolo pochopiť, či tie národné a európske úrovne i v iniciatív v rámci digitálnej e, agendy sa vzájomne doplňujú. A či a aký dopad majú na regionálne iniciatívy a aký dopad a aké efekty v sociálnej oblasti spôsobujú. Máme požiadať technikov, aby odstránili tento technický problém. Čo sa týka samotnej metodológie, pokračuje rečnička, sme využili e, dostupnú literatúru a vyvinuli sme rad prípadových štúdií a analýzy toho, čo nazývame horizontálne problémy a horizontálne záležitosti, e, ktoré sa dejú tak na štátnej, ako aj európskej úrovni. Je to veľmi zložité prezentovať vám to bez slajdov, avšak to, čo sa týka trendov v informačno-komunikačných technológiách, všetci veľmi dobre viete, že v súčasnosti IKT technológie sú poháňané cloudovými aplikáciami, širokopásmovým e, pripojením a takisto aj čoraz početnejšími mobilnými zariadeniami a sociálnymi sieťami. To má obrovský dopad na dvoch úrovniach. Na hospodárskú, ale aj spoločenskú úroveň. Čo sa týka hospodárskej úrovne, to je veľmi dôležitá úroveň a veľmi dôležitý dopad, pretože potrebujeme naozaj rozvinutú a pokročilú telekomunikačnú e, sieť a infraštruktúru. A inteligentná ekonomika znamená, že spôsob, ktorými vyrábame tovary a služby, sa menia. keď sú tieto faktory dobre organizované, to znamená faktory eh, práce a fixného kapitálu, eh, tie potom môžu znásobiť svoju produktivitu. Inteligentné systémy sú vzájomne prepojené. Pravdepodobne ste počuli o tovaroch a službách, ktoré sú vzájomne prepojené. A to má práve veľký dopad na socioekonomický aspekt, ale aj inovácie, pretože potrebujeme adekvátne IKT schopnosti. A takisto potrebujeme byť aj digitálne gramotní, pretože ináč nebudeme môcť využívať niektoré verejné a súkromné služby. Preto je veľmi dôležité, aby občania mali adekvátnu úroveň digitálnej gramotnosti, aby tieto služby mohli využívať a aby si na ne zvykli. Občania potrebujú dôveru, ktorá je vyvolaná bezpečnosťou v tejto poskytované služby Ináč nebudú tieto služby dostatočne využívané a ani investície do týchto služieb nebudú na potrebnej úrovni. Tým pádom nebudú k dispozícii potrebné nástroje takúto infraštruktúru vytvárať. Myslím si, že tieto prezentácie máte k dispozícii So these are the trends of the technology that I talked about already. Toto je práve technológia, o ktorom som hovoril. Tieto trendy znamenajú, že inovácia digitálnej agendy sú úzko prepojené. a vzájomne od seba závisia. To znamená, že produktivita práce závisí na sociálnych a spoločenských zmenách a závisí práve na schopnosti ľudí využívať takéto služby a používať ich na dennej báze. Procesné a produktové inovácie závisia od dostupnosti e, IKT zručností. To je najdôležitejší aspekt v rámci Európy, ktorý sa týka neustáleho zlepšovania a inovácií v digitálnej oblasti, e, pretože je tu veľmi veľká miera nesúladu e, ponuky a dopytu po IKT schopnostiach a IKT služba. Povedomie o vzťahu a vzájomnom vzťahu týchto faktorov nás priviedlo k myšlienke, že Európa potrebuje nástroj, potrebuje politiku, ktorá bude založená na nasledovnom cykla. Je to vlastne cyklus, ktorý je bezhraničný a prináša internet bez hraníc s neobmedzeným množstvom obsahu a služieb. Ak budeme zvyšovať naďalej obsahu e, a obsah a služby, e, vyžaduje si to aj oveľa rýchlejšiu sieť, a pointou je, že čím rýchlejšia sieť je, potom služby sú udržateľné iba v tom prípade, ak je dostatočný dopyt po takých sieťach. Takže tento nekonečný kruh na seba viaže investície, ktoré sú udržateľné. Digital Agenda for Europe, uh, the Digital Agenda for Europe eh, is one Digitálna agenda pre Európu je jedna zo siedmých vlajkových politík v rámci eh, stratégie Európa 2020 a je založená na myšlienke, že musíme vytvoriť takýto kontinuálny cyklus neustále obnovy tejto technológii a IKT hrajú nesmierne dôležitú úlohu na dosahovanie iných cieľov vlajkových politik v rámci stratégie Európa 2020. IKT sú nevyhnutné na inováciu a reformu európskych politík a bude sa zameriavať na výskum a vývoj v rámci horizontu 2020 a je preto veľmi dôležité pre nadchádzajúce programové obdobie. Sú to práve IKT, ktoré sú dôležité na rozvoj nízkouhlíkového hospodárstva, pričom sa musia využívať e, inteligentné siete a takisto IKT sú jedným z najdôležitejších prvkov agendy pre nové zručnosti a nové pracovné pozície. Akým spôsobom digitálna agenda ovplyvňuje eh, rozvoj regionálnej ekonomiky? Digitálna agenda pre Európu je založená na siedmých pilieroch a ktorými sú napríklad digitálny jednotný trich, e, interoperabilita a normy, e, dôvera a bezpečnosť. A v rámci každého z týchto pilierov existuje súbor krokov, ktoré musia byť podniknutné a dohromady tu máme teda 101 krokov v rámci 7 pilierov a to sú legislatívne opatrenia alebo veľmi tvrdé investície alebo tzv. meké opatrenia. A tieto by mali vytvoriť taký dopad a také efekty, ktorý sa e, pretaví do výsledkov v stredno- a dlhodobom horizonte. A to práve ovplyvní regionálny rozvoj. Tieto dopady sú práve tými dopadmi, ktoré e, vidíte v tej oranžovej časti e, slajdu. A toto sú práve tieto cirkulárne dopady. A pred pár minutami sme hovorili o cyklickom e, dopade. Akým spôsobom digitálna agenda funguje napríklad na úrovni IKT zručnosti. A tieto dopady e, neovplyvňa iba e, trh práce, ale aj zvýšia produktivitu samotného regiónu. Zvýšia dopad po investíciách oblasti širokopásmového pripojenia, ale aj využívania online služieb. Takže existuje tu určitá cykliskosť e, týchto dopadov a v konečnom dôsledku to bude mať dopad na hospodársky rast a aj na životnú úroveň spoločnosti. Pretože, ako sme povedali, pokiaľ verejné služby sú využívané, šetrite finančné prostriedky, vytvárate inkluzívnejšie prostredie na všetkých úrovniach spoločnosti. Aby sme sa pozreli, či je toto naozaj pravdou a či to naozaj funguje týmto spôsobom, vybrali sme si niekoľko prípadových štúdií a snažili sme sa v nich analyzovať dopady toh, týchto efektov. Tieto prípadové štúdie boli vybrané zo štátov naprieč Európou a máme tu napríklad niektoré prípadové štúdie z Estónska, Berlína, e, e, z regiónu Umbria v Taliansku, z Andalúzie v Španielsku, z Litvy, z Cornwallu, zo Stilských ostrovov a ďalších štúdií. Jedna z nich je napríklad nadregionálna. Za účelom tejto, týchto štúdie sme si vybrali e, oblasti, ktoré zasahujú niekoľko odvetví. Niektoré sa týkali elektronických zdravotníckých e, systémov, e, e-learningu, e, podpory IKT nástrojov a ich implementáciu v malých a stredných podnikoch. Projekt v Andalúzii, respektíve dopadová štúdia v Andalúzii sa týkala zlepšenia prístupu k širokopásmovému internetu a prípadová hm, to bola práve prípadová štúdia, ktorá predstavovala veľmi dôležitú investíciu v celkovom objeme 150 miliónov eur v regióne, kde je veľmi nízky hrubý národný produkt. Máme tu tak aj prípadovú štúdiu e, o digitálnej gramotnosti a e, nadregionálny projekt e, elektronického zdravotníctva. Keď si prejdeme všetkými týmito prípadovými štúdiami, uvidíme, aký majú dopad. Čo sme si overovali, bolo to, či všetky možné efekty, o ktorých som hovorila, už skôr, či dokážeme maximálne využiť potenciál týchto dopadov a týchto efektov. Každý, každá jedna z týchto prípadových štúdií mala svoje konkrétne špecifické výsledky a každý z týchto výsledkov mal jasné dopady na rôzne aspekty. Tu na tomto obrázku vidíte aké boli tie odlišné iniciatívy, aké boli tie odlišné prípadové štúdie. A čo sa týka toho vertikálneho stĺpca, tam máte výsledky, alebo možné výsledky z takýchto projektov, teda akým viedli. No a pri celom rade rôznych interviú a rozhovory, ktoré sme robili v rámci tejto dopadovej štúdie, sme si overovali že majú dopad nielen na tú oblasť, kde boli striktne obmedzené, čiže kde boli nevyhnutne začaté. Takže napríklad iniciatíva elektronického zdravia pre Estónsko mala, mala dopad na zlepšenú iniciatívu na poskytovanie kvalitnejších verejných služieb a tovarov, na nadobúdanie elektronických služieb, zlepšenie kvality života, zníženie sociálnych nákladov, zlepšenie životného prostredia a, a to je všetko. Takže každá jedna z týchto iniciatív mala viac ako jeden dopad. pri, v tejto štúdii dokážete nájsť detaily pre každý jeden z týchto prípadov. Horizontálna analýza týchto prípadových štúdií nám poskytla niektoré zaujímavé lekcie, ktoré sme sa z tohto mohli naučiť. V prvom rade existuje zásadný rozdiel medzi týmito odlišnými iniciatívami, ktoré sme analyzovali a to práve kvôli tomu, že tu boli niektoré, ktoré podporovali poskytovanie IKT, iné naopak podporovali dopyt po IKT, najmä internete. Ostatné sa zameriavali oveľa viac na oblasť prístupu a využívania informačno-komunikačných technológií. Niektoré ďalšie napríklad boli sústredené skôr na efektivitu. Takže treba povedať, že, tu je, že sa navzájom od seba veľmi líšia jedna od druhej tieto iniciatívy, ale v každom prípade základné iniciatívy, ktoré sa zameriavali na rovnosť, na podporu rovnosti mali výrazný dopad, najmä čo sa týka celkového posilňovania e, angažovanosti spoločnosti a sociálneho zapájania. A rovnako však mali aj vážny dopad, e, ako, alebo vážny dopad na regionálny rast. A to práve kvôli tomu, aký mali vlastne vedľajší efekt v podobe týchto investícií. Iniciatívy zamerané na zväčšenie efektivity aktivovali ekonomický rast, pretože produkčné faktory v takýchto prípadoch eh, boli oveľa efektívnejšie, ale zároveň eh, prispeli aj k zlepšeniu kvality života. Keď napríklad aktivujete iniciatívu, ktorá je zameraná na oblasť práce a pracovných podmienok, Mm, tak taká bude zároveň prispievať aj k zlepšeniu kvality života a životných podmienok a zároveň bude viesť aj k zníženiu sociálnych nákladov spoločnosti. Takýmto spôsobom sa dokáže podporovať aj digitálna gramotnosť a zároveň podporovať, e, podporovať cieľa teritoriálnej kohézie. Celkovo treba povedať, že tieto iniciatívy sú akousi zmesou je tu vidno, že tu je akýsi zmiešaný dopyt, e, dopad tak v oblasti hospodárskeho rastu, ako aj na oblasť blahobytu a kvality života, ktoré nie sú nevyhnutne v súlade s tými pôvodnými cieľmi, ale celkový dopad na hospodársky rast a na sociálny blahobyt. Všetky tieto efekty sú jasne merateľné, môžeme ich merať vo všetkých prípadoch a majú jasné dopady na všetky tieto kategórie a ciele. Dva ďalšie obrázky tu sú na to, aby vám poskytli akýsi príklad všetkých týchto investícií, vlastne týchto podujatí, aktivít, ktoré boli financované a boli vlastne financované predovšetkým Európskym regionálnym fondom alebo Európskym sociálnym fondom, Napríklad Guadalinfo, e, projekt v Španielsku, to bol prípad, ako som už hovorila skôr, ktorý bol zameraný na dosahovanie cieľov, najmä v oblasti rovnosti pre, v oblasti digitálnej inklúzie. A dosiahli sme naozaj veľmi relevantné výsledky, tak v oblasti zvyšovania digitálnej gramotnosti, ako aj e, v podporovaní kohézie v rámci lokálnej komunity. Takže celkové dopady na digitálnu gramotnosť zvýšili kvalitu ľudského kapitálu a zároveň eh, sa podarilo posilniť eh, miestnu komunitu a to malo dopady aj na sociálny blahobyt a kvalitu života Takže treba povedať zároveň, že tie dopady, ktoré tu vidíte vyznačené červeným na, na rámčeku, čiže tie, ktoré sa týkajú najmä hospodárskeho rastu, tie nie sú zrejme častokrát v tom strednom až e, strednodobom horizonte. Niekedy trvá istý čas, kým vlastne môžete e, spozorovať dopady na hrubý domáci produkt napríklad. Ale celkové dopady na trh práce sú bez pochyby hneď evidentné. A je ich vidno najmä z pohľadu lokálnej miestnej samozprávy na úrovni daného regiónu. Ak podmienky, ak sú všetky podmienky vhodne nastavené, pretože vždy je veľmi dôležité, aby aby investície boli mm, pripravené a vlastne aj nastavené tak, aby si ich dokázali podnikatelia osvojiť a aby, eh, aby, ich, dokázali, aby ich dokázali realizovať. Eh, treba povedať, že druhý príklad ospravedlňujem sa, horizontálna analýza prípadových štúdií poukazuje na niektoré tzv. umožňujúce faktory. Jedným z nich je politické líderstvo na lokálnej úrovni. Ďalej je to priaznivé právne prostredie. Právne prostredie by malo byť pripravené na to, aby dokázalo vlastne budovať a realizovať tie investície, o ktorých hovoríme. Infraštruktúra IKT zároveň tiež zohláva, zohráva dôležitú úlohu, keďže to je jeden z tých ďalších umožňujúcich faktorov. Ďalším takýmto faktorom sú programy doplnkovej podpory, ehm, investícií, budovanie digitálnych kompetencií v oblasti inovácií a tak, aby sme budovali postoj ústretový k inováciám neposlednom rade, tu musia byť aktéry, ktorí budú dostatočne angažovaní v tomto smere a zároveň tu musí existovať e, istá miera verejnej akceptácie e, voči týmto technológiám a voči týmto inováciám. E, v mnohých prípadoch sme tu mali mm, príklady inovácií, ktoré neboli akceptované dostatočne a to tak na úrovne podnikov, ako aj na úrovni, ako aj na úrovni sociálnych partnerov. A ľudia proste potrebovali istý čas na to, aby ich dokázali akceptovať, aby dokázali používať tieto inovácie. Takisto sú dôležité aj nadnárodné a národné iniciatívy, ktoré majú jasný jednoznačný dopad na lokálny a regionálny rozvoj. Digitálna agenda pre Európu obsahuje niektoré špecifické kroky, ktoré sú vlastne, ktoré spadajú do zodpovednosti členských štátov a zároveň sú aj zodpovednosťou Európskej únie. Akým spôsobom, tá otázka znie, akým spôsobom tieto iniciatívy ovplyvňujú a dopadajú vlastne na úroveň regionálneho rozvoja. My sme analyzovali tento aspekt a pritom sme používali jednu nadnárodnú iniciatívu, bola to, bol to príklad digitálnej celoeurópskej služby a ďalší príklad, ktorý sme používali, bola národná politika pre eh, IKT schémy. Prejdem teraz jednotlivými závermi už hneď. Treba povedať, že sú isté nevyhnutné podmienky preto, aby tieto iniciatívy mm, do, doniesli vlastne očakávané výsledky v oblasti regionálneho rozvoja. Tieto podmienky sú právne, regulačné, e, kultúrne bariéry, ktoré mali byť odstraňované. Malo by ísť vlastne o proces standard, štandardizácie interoperability, tak aby to bolo zabezpečené. Lokálna populácia a podnikatelia by mali byť pripravení osvojiť si e, tieto nové technológie v opačnom prípade investície neprinesú očakávané dopady. Takže predpokladáme, že CEF môže byť naozaj veľmi relevantným a dôležitým nástrojom pre implementáciu digitálnej agendy. Ale financovanie a koordinácia sú nevyhnutné, hoci nie postačujúce alebo jediné postačujúce podmienky pre udržateľnosť takýchto projektov. ospravedlňujem sa. Hovorila som, používal som skrátku CEF. A pritom sme mali hovoriť o, európskej, o európskom nástroje connectability. Akým spôsobom národné iniciatívy podporujú iniciatívy na regionálnej úrovni? To je otázka v oblasti lokálneho rozvoja. Vzťah medzi rôznymi úrovňami konania a zároveň rôznymi úrovňami samozprávy vytvára priestor pre ďalší rast. Ale iniciatívy z hora nadol a projekty z dola nahor by zároveň mali byť veľmi úzko prepojené a skombinované. A mali by byť budované na paralelnej úrovni, pretože niekedy, keď tomu tak nie je, tak nedochádza k takýmto prepojeniam. A jednoducho zlyhajú politické kroky Súkromno-verejné partnerstvo je v tomto smere kľúčovým, tak aby sme dokázali nastaviť politiky na lokálnej úrovni a zároveň aby sme dokázali vyriešiť tie veľmi špecifické lokálne problémy a výzvy a zároveň aby sme dokázali doručiť očakávané výsledky a dopady. Conclusions and recommendations. Odporúčania a závery. Je dôležité implementovať čo najviac odlišných typov opatrení. A to práve kvôli cirkularite týchto efektov, ktoré takéto politiky majú, najmä tie, ktoré sa zameriavajú na digitálne hospodárstvo, digitálne inovácie. Zároveň treba prepojiť opa- vlastne podporné opatrenia do širšej systémovej stratégie, tak aby sme ich mohli spojiť vlastne so sprievodnými opatreniami a zároveň ich zamerať na opatrenia zamerané na efektivitu. Je nevyhnutné zároveň identifikovať adekvátnu zmes verejno-súkromnej podpory, tak aby sme vybudovali lokálne, špecifické, adekvátne opatrenia. Je tiež dôležité zabezpečiť, že musí byť celá séria tzv. umožňujúcich, povolujúcich e, podmienok, ktoré umožnia e, vyššiu mieru receptivity pre IKT na lokálnej a regionálnej úrovni. Takýmto spôsobom sa zlepší prijatie týchto technológií a e, je to spôsobené tým, že ešte stále existuje pomerne veľký, existuje stále veľká digitálna priepas, ktorú treba vyplniť. Aby sme sa uistili, že regionálne nastavenie je vnímané ako jasné prepojenie medzi vertikálnym a horizontálnym partnerstvom a zároveň, aby sme dokázali e, posúdiť e, túto situáciu, je nevyhnutné mať celú sadu politických nástrojov, ktoré budú typické pre Európsku, ktoré sú typické len pre Európsku úniu. Treba si uvedomiť, že to je niečo typické na našej práci, keď diskutujeme o lokálnej politike tak vlastne takýmto spôsobom vnímame aj verejno-súkromné partnerstva, ktoré majú byť budované práve na základe európskych funkcií a európskych kompetencií. V prípade, že by ste potrebovali ďalšie informácie, moja e-mailová adresa je na snímke, na obrázku a som k dispozícii, aby som odpovedal na akékoľvek otázky, ktoré sa môžu vyskytnúť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Otváram diskusiu. Viktor Boštináru, nech sa páči, ako prvý prehovorí. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Je naozaj veľmi vhodne načasovaná tá diskusia a je to aj celá toho štúdia jednak je výzvou a jednak je dobrá načasovaná. Berúc do úvahy obsah vašej štúdie, povedal by som, že v prvom rade je absolútne zrejme aspoň dnes, že IKT a celé odvetvie IKT nemôže a nesmie byť vnímané ako všeliek na naše hospodárstvo. Pamätám si, pred niekoľkými mesiacmi som čítal v časopise The Economist eh, štúdiu Diany Farul, v ktorej povedala, že poprvé, pre nadchádzajúce roky sa očakáva, že bude tu zníženie celkového objemu IKT v rámci globálneho hospodárstva z dôvodov ako Predovšetkým rýchlosť nových zásadných inovácií a vynálezov sa pravdepodobne spomalí. Po druhé, z dôvodu sociálnej a ekonomickej krízy môžeme predpokladať, že informačno-komunikačné technológie jednoducho nebudú vedieť vytvárať nové pracovné miesta a zároveň nie všetky nové miesta v rámci IKT odvetvia musia byť spojené aj s novými vysokými, alebo teda vysokokvalitnými zručnosťami a kvalitným vzdelaním sú pracovné miesta, ktoré majú takéto vysoké nároky, ale je mnoho iných, ktoré majú oveľa nižšie nároky na zručnosti. A práve preto by sme mali byť veľmi opatrní. Ďalej, čo sa týka celkového objemu pracovných miest na trhu práce IKT, naďalej zostane e, dôležitým faktorom, ale nie jediným rozhodujúcim faktorom. Istým spôsobom kríza poukázala na to, e, že vlastne predchádzajúce IT, dneska IKT, e, tak to vlastne dokázalo ako si otočiť stranu a vidíme, že to, tá i hospodárstvo E, nedokáže úplne nahradiť výrobné hospodárstvo. A toto je realita. Len v vzájomnom prepojení s výrobnou kapacitou a elektronickým hospodárstvom dokážeme napredovať ďalej. Druhá vec, a to je tiež súvis, to tiež súvisí s krízou. Očakávali by sme, že tu uvidíme povedzme nie čierno-biele, ale široko spektrálny obraz dnešnej Európy, e, najmä z oči v oči dopadu krízy je pravda, že z dôvodu politiky úspor tu sú isté dramatické dopady, ako napríklad zníženie daní a teda aj um, prostriedkov venovaných do vzdelávania. A to neplatí len pre vidiecké oblasti, ktorých je veľa v Európe, ale aj vo mestských oblastiach, mestských aglomeráciách komplikovanosť prístupu k vzdelávaniu znamená, že máme stále menšiu a menšiu kapacitu, menej zručnosti, menšiu schopnosť riadiť spravovať, zvládať tieto nástroje IKT a zároveň žať e, úspechy alebo výhody IKT. A to vedie k ďalšiemu e, negatívnemu dopadu. Je to jakási IKT negramotnosť. Je to jednoducho sociálny fakt, že sociálne marginalizované skupiny, najmä vo vidieckých oblastiach aj v dnešnej Európe, sú konfrontované s stále rastúcim problémom IKT negramotnosti. A najzávažnejší dopad takejto IKT negramotnosti e, je nová sociálna priepas, nové sociálne rozdelenie. Tí, ktorí budú zvládať IKT, tí connoisseurs, od experti, ktorí si dokážu nájsť lepšie pracovné miesta, budú mať oveľa jednoduchšiu pozíciu budú dobre platené pracovné miesta a naopak, tí, ktorí nemajú žiadne možnosti, budú odsúdení na okraj našej spoločnosti. A toto je rozhodne závažný, závažný problém a výzva pre Európsku úniu. No a zároveň, paralelne, v tomto istom čase by som rád videl, ako sa európska spoločnosť vysporiada s problémom starších občanov. Najmä toho, ako oni dokážu zvládať informačno-komunikačné nástroje, benefity, ktoré prinášajú. A to nie len čo sa týka benefitov e, pracovných miest a príjmov, ale týka sa to vlastne aj sociálnej inklúzie. A to je dnes a zdá hlavný aspekt tohoto problému. Pomenujúc všetky tieto prípady, treba povedať ešte ďalšiu vec a nezabúdajte na ďalší faktor. Som rád, že ste spomenuli nástroj spájania Európy. E, v teórii je to všetko pekné, viem, poznáme tých 5G, to všetko už je zavedené. máme možnosť to spustiť, ale priemysel a infraštruktúra, ktorú potrebujeme, tu nie je. Kapacita prenášať, prenášať dáta, dátová kapacita je už taká, že dnes máme možnosť prenášať viac než 3 terabajty, čo je neuveriteľné, najmä v porovnaní s dnešnou kapacitou 1,5 terabajtu maximálno. A my už vieme sa pripravať na 3 terabajty, ale Európa jednoducho nie je hnacím motorom v eh, sektore IKT. Sú to ostatní. Sú ostatní, ktorí posúvajú IKT dopredu. No a po druhé, Európa je konfrontovaná s masívnym únikom mozgov. Mnoho z našich najlepších inžinierov, tých najzručnejších a najšikovnejších v populácii, tak tí hľadajú lepšie pracovné miesta v IKT ktorá veľmi úzko súvisí práve s digitálnym hospodárstvom a hľadajú pracovné miesta na iných miestach ako v Európe. No a na záver, nástroj Spájame Európu e, mal tiež vyriešiť problém širokopásmových pripojení. Za poskytnutie týchto podmienok nového, pre nové IKT odvetvie musíme dokázať fungovať aj na hraniciach medzi členskými štátmi. Výsledok 1 miliarda eur. Len na to, aby sme sa vysporiadali s problémom širokopásmových pripomení vlastne v rámci celého programu IKT. A to je naozaj závažné, závažný problém a medzera medzi nami a ostatnými, ktorí vysoko investujú do, nových, e, do nového rozvoja. A ja by som to uzavrel tým, že máme dve možnosti. Alebo budeme plánovať e, politiku skutočnosti pre budúcnosť, tak aby Európa dokázala to rozpraviť, alebo to robme každý po svojom. V mojej krajine, v Rumunsku, sa priemysl IKT naozaj veľmi darí a sme druhý v globálnom rankingu, čo sa týka dostupnosti internetu. Najmä teda širokopásmového, rýchleho internetu. to, nebola nejaká, to nebolo nejaké centrálne plánovanie, vzniklo to chaoticky. Ale myslím si, že Európa potrebuje víziu našej digitálnej agendy práve kvôli tým výsledkom. Pretože výsledok digitálnej agendy pred troma týždňami ak sa nemýlim, bol pekný na papieri, ale nevidím žiadne dopady v praxi. Ďakujem. Viktor Lambert van Nistelrooy. Ďakujem. Ďakujem. Bože. E, ďakujem. E, my zvyčajne máme na základe takejto štúdie vypracovanú správu, aby to bolo možné potom e, plán predložiť aj parlamentu na plenárnom zasadnutí. Tá, táto, e, e, inak keby ste o to boli požiadali v júni, tak by ste to mali, ale teraz už nie. Teraz je už neskoro na to. Uh, No ale proste práve skutočnosť je taká. A čo teda s touto správou? Dostali sme ju v tomto momente, začneme plánovanie a ja mám otázku. A možno aj na zástupcov komisie tam vzadu. Trocha ma znepokojuje skutočnosť, že ako máme skombinovať túto tematickú koncentráciu na IKT s operačnými plánmi. Lebo je veľmi pekné, že ste to tu e, analyzovali podľa jednotlivých regiónov a že ste to dali do vzťahu s regionálnym fondom a s fondom regionálneho rozvoja a tak ďalej. Ale ďalším krokom by mohlo byť e, podrobne posúdiť aj operačné programy v jednotlivých štátoch a mám aj otázku. Dnes dopoludnia sme hovorili o inteligentnej špecializácii. Táto sa týka predovšetkým jednotlivých sektorov, ale keď hovoríme o IKT a digitálnej agende, tak tu je to horizontálna záležitosť, nie odvetová. Takže Ehm, musíme to posúdiť, akým spôsobom sa to bezprostredne dotýka systému vzdelávania a tak ďalej a tak ďalej. A v tejto súvislosti by som chcel vyjadriť jednu ehm, myšlienku, napríklad v súvislosti s operačnými programy a programami a inteligentnou špecializáciou, lebo keď si zoberiete túto správu, tak veľa sa tam ehm, v tomto smere nedozviete. A keď my e, máme tu napríklad, je tu zmienka o e, Connecting Facility, ale, ale Eh, neviem, ako to zdvorilo vyjadriť, že by sme to mali tematicky, v rámci tematickej koncentrácie nejak eh, špecifikovať, lebo keď si zoberieme Connecting Europe Facility, mňa by zaujímalo, že aké bude to následné hodnotenie pred týmto výborom napríklad v budúcom období. V každom prípade je to, to stojí za e, posúdenie, pretože sa to týka mnohých ľudí, vrátanie mladých. Ďakujem. Jens Nielsen. E, tak som ja, ja, e... Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po švedsky, tak prosím použite slúchadla. No, takže budete musieť počúvať tlmočenie. Súhlasím s tým, že je potrebné e, ísť bečmi do hĺbky a takisto, že je tu aj istý sociálny problém demokratického deficitu. Ale Keď sa pozrieme na e, Severné Fínsko a Severné Švedsko, to sú mimoriadne riedko osídlené oblasti. Vždy, keď ich e, navštívim, tak si kladiem otázku, čo je, alebo pýtam sa miestne obyvateľstva, čo je pre vás dôležitejšie než e, tvorba pracovných miest a tak ďalej. Vždy hovoria, je to prístup k široko, k vysokorýchlostnému internetu. To je pre nich dôležitejšie než než pracovné miesta, tento prístup. E, stretol som sa aj s inžiniermi, ktorí prišli do Severného Švedska z Nemecka, alebo žijú tam aj nejakí holandskí spisovatelia. A v tom momente, ako sa presťahujú z veľkých miest a pôsobia v takýchto oblastiach, oni potrebujú to pripojenie. A takisto e, to platí pre mnohé ďalšie sféry. Takže ja teda vždy kladiem túto otázku, na ktorú vždy dostanem odpoveď, že čo potrebujú, to je prístup k vysokorýchlostnému internetu. A pritom nikto tam nerobí žiadne verejné, pardon, súkromné investície. To musí byť e, verejná investícia zo strany štátu. A my pomocou prostriedkov zo štrukturálnych fondov by sme to mohli stimulovať. A skutočne tak aj robíme. Existuje rad príkladov, kedy sme uh, používali tieto prostriedky vo veľmi mm, takých e, malých e, regiónoch, e, oblastiach, kde sme kladli optické káble a podobne. A okrem toho je to sú časti, ktoré sú niekedy veľmi husto naštevané turistami, aspoň počas niektorej, niektorých e, mesiacov roka, napríklad pokiaľ ide o nejakú lyžiarskú e, oblasť alebo podobne, tak tam e, sa skutočne zintenzívni tento počet turistov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pretože máme tu na rozprave mimoriadne vysokú účasť členov naozaj. No, ale e, pokiaľ ide o digitálnu agendu, sú to isté veci, ktoré sú veľmi osobité. Jedna to je obsah. Obsah e, je v súvislosti s digitálnou agendou mimoriadne dôležitý aj v nadväznosti na, kvali- na, na zmeny e, v regiónoch. To je úplne jasné. Ale na druhej strane je tu problém jednoznačnej neochoty Európskej komisie hovoriť o štrukturálnych fondoch. Chcel by som e, pripomenúť, že e, v prvom rade komisia chcela zastaviť akékoľvek investície do IKT vo vyspelejších regiónoch. Okrem toho komisia odmietala zaradiť túto oblasť medzi priority a my sme informovali komisiu, že v prostredníctvom eh, Connecting Europe eh, Facility je potrebné práve eh, podporiť túto oblasť. Ale my v diskusii o IKT a digitálnej agendy sme naražali na problém štátnej pomoci a nie veľmi jednoznačné pravidlá rozlišujúce medzi súkromnými Eh, investíciami a verejnými investíciami do infraštruktúry, buď do súkromnej alebo verejnej infraštruktúry. A toto bola jedna z prekážok, ktorá zabraňovala väčšmi posilniť investovanie do IKT. Myslím si, že je to veľký rozpor. Politický cieľ je digitálna agenda, ale na druhej strane sú tu eh, absentujúce riešenia týkajúce sa štátnej pomoci. Ja som dostal informácie od komisie, že táto otázka nie je doriešená a že ten problém so štátnou pomocou v oblasti IKT tu bude aj naďalej. To je úplná katastrofa, lebo pre miestne orgány a regióny je skutočne otázne, či by mali investovať verejné prostriedky do tejto oblasti prostredníctvom súkromných e, operátorov. To je skutočne otázka, ktorá samozrejme bude potrebná, e, ktorú bude potrebné riešiť. E, na teraz tomu tak nie je. Ďakujem. Pán Korsky, prosím. Moim zdaniem mm, agenda cyfrowa, mm, teleinformatyczna. Podľa môjho názoru je digitálna agenda mimoriadne dôležitá v zásade je to agenda, v, v, pri ktorej sa technológia vyvíja veľmi rýchlo a preto by som nepovažoval za nevhodné e, tieto správy vypracovať častejšie. Povedali ste, pani e, predsednička, že v júni sme uzatvorili programovanie pre toto volebné obdobie a možno by bolo vhodné, keby sme vypracovali aj e, správu k tejto konkrétnej štúdii, možno začiatkom budúceho volebného obdobia. Má to dva dôležité dôvody. E, v prvom rade e, vysokorýchlostný internet a podobne sú dôležité z hľadiska regionálneho rozvoja, ale pochopiteľne vstupujú tu aj právne otázky otázku v Polsku pred 18 mesiacmi sa odohrali masové protesty proti akta, ktoré mali v konečnom dôsledku obmedziť prístup k obsahu internetu. Mnohí proti tomu protestovali, pretože um, mnohým e, ľuďom E, sa darí napríklad vytvárať alebo hľadať pracovné miesta online a obávali sa, že by prišli o takúto možnosť práve v dôsledku istých právnych aspektov. A pochopiteľne, keď hovoríme o regionálnom rozvoji, tak sa prirodzene uh, musíme zamerať na taký aspekt, ako je dostupnosť internetu. Rozhodne v novom volebnom období by bolo potrebné vypracovať e, správu k tejto dôležitej štúdii e, musím vás upozorniť, že to sa deje prostredníctvom politických skupín, čiže takúto správu z vlastnej iniciatívy musí navrhnúť politická skupina. E, ďakujem, pani predsednička Jan Olbricht. povedal, že naozaj 100% e, e, prítomných poslancov e, sa ujíma aj slova, ale keď hovoríme o digitálnej agendy, agende, je to niečo podobné katolickej cirkvi, že Neviem, ako je možné, že ako je možné e, v Európe do toho zapojiť čo najviac ľudí. Keď hovoríme o Connecting Europe Facility, tak e, sme e, mali pôvodne takýto zámer a boli proti vlád, mobilní operátori boli proti tomu, aby, sa, aby vláda vstupovala do činnosti súkromného sektora, ale teraz napríklad, keď si zoberiete Berlín, moje vlastné mesto, tak e, tam máme viacero súkromných operátorov, ktorí tam pôsobia e, v oblasti internetu a mobilných systémov. Ale existujú mnohé oblasti, e, ktoré nemajú pripojenie a tam e, zaplatili e, prevádzkovateľia týchto sietí veľké peniaze za to, aby mohli siete spravovať. Takže my tu hovoríme o ekonomických aktívach. A včera sme počuli o čínskych e, operátoroch v Európe, čínskych investoroch, ktorí kupujú európske systémy. Mali by sme túto tému e, posilniť a venovať sa viacej tomuto problému a to predovšetkým v nadchádzajúcom volebnom období. A musíme sa presne pozrieť, ako tieto opatrenia sú presadzované v realite, či existujú nejaké projekty členských štátov, kde sa to vo väčšej miere realizuje, alebo či si máme rozmyslieť stratégie na európskej e, úrovni e, tieto projekty, e, ktorým sú tie národné projekty podriadené. A potom tu je otázka k moderným médiám, ktoré musíme lepšie sprístupniť, ktoré v súčasnosti nemajú až tak veľa spotrebiteľov, a to ani v mestách. Je samozrejme otázne, či tieto prostriedky možné e, využiť. E, napríklad e, niektoré obce v blízkosti Berlína žiadali o takúto túto podporu a napriek tomu, že mali niektoré nedostatky. Skôr sú to oblasti, ktoré sú rečie osídlené a ktoré majú problémy Eh, s infraštruktúrou, ale ktorým sa konec koncov podarilo k tejto sieti eh, pripojiť. A to samozrejme eh, zahrňa aj budúce diskusie s prevádzkovateľmi z týchto sietí a zistiť, v ktorých oblastiach prevádzkovateľia môžu takéto pripojenie zaviesť a kde by mal zasiahnuť štát a zadotovať ho. A takýchto oblastiach by potom mali byť použiteľné aj e, prostriedky z verejných rozpočtov. E, pán Olbricht má samozrejme úplne pravdu e, v tom, že komisia by sa mala v tomto ohľade oveľa intenzívnejšie angažovať a upraviť pravidlá a ako sme videli Eh, je to eh, možno to eh, prirovnať k pápežovi, ktorý sa v súčasnosti snaží približiť círke oveľa bližšie k ľuďom. Ďakujem. François Alfonzi bude prezentovať svoje stanovisko k digitálnemu internému trhu na začiatku budúceho roka. Takže mohli by sme toto potom vytvoriť oblasti, respektíve zaviesť, zaviesť digitálnu senzitivitu, o eh, teritoriálnu senzitivitu eh, týchto opatretí. Teraz má slovo DG Regio. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel by som odpovedať na niektoré prvky. Investície do IKT sú eh, číslo 2 na zozname našich investičných priorít. Sú to veľmi dôležité technológie, ktoré majú všeobecný dopad. Niekoľko zamyslení iba o sektore služieb v porovnaní so sektorom e, výroby. My samozrejme tieto služby využívame aj v oblasti e, výroby, kde sú k dispozícii na to štruktúrálne fondy. Chcela by som privítať e, štúdiu, ktorá kladla dôraz na pomer dopytu a ponuky veľmi integrovaným spôsobom. Tam sú navrhnuté ex ante podmienky na eh, prístup do sieti budúcej generácie a eh, veľmi široké stratégie, ktoré sú s tým spojené. Sú tu aj záležitosti štátnej pomoci a eh, teritoriálnej práce, ktoré vykonávajú regióny v rámci tejto stratégie. A takisto chceme pomôcť aj pripraviť jednotlivé zložky regionálnej pomoci a štátnej pomoci, e, pretože e, môžeme sledovať v niektorých oblastiach aj zlyhania e, trhu a tam prichádza samozrejme do úvahy štátna pomoc. Chcel by som, chcela by som takisto komentovať výsledky prípadových štúdií, ktorá odznela v prezentácii. A videli sme, že tu boli pomerne rôznorodé výstupy ohľadom produktivity, e, čo sa týka konkurencie, schopnosti, sociálnej e, inklúzie. To je samozrejme veľmi validný cieľ, avšak e, videli sme v prezentácii aj veľmi veľké rozdiely v širokopásmových projektoch. Ten, čo sa realizoval v Španielsku a ten, čo sa realizoval vo Veľkej Británii. Mohli by sme sa nad týmito výsledkami oveľa hĺbšie zamyslieť a videli sme, že jedna prípadová štúdia, jedna poukázala na to, že e, zavedenie týchto opatrení nemalo žiadny e, dopad na produktivitu. Čo sa týka pripomienok, e, ktoré prednesol pán Van Nistelrooy, chcela by som uvítať, že kladie dôraz na strategickú perspektívu a na zakotvenie týchto princípov do stratégií snažíme sa aby aj poslanci, ale aj regióny a e, štáty e, doručili svoje pripomienky e, k regionálnym stratégiám, tak aby dávali väčší zmysel, ako aj stratégie inovácií. To je veľmi dôležité. Takže zakotvenie a inkorporovanie týchto stratégií na regionálnom základe je veľmi dôležité a môžem iba zdôrazniť, že zmes týchto politík je záležitosťou načasovania a synchronizácie jednotlivých e, zásahov a projektov tak, aby e, fungovali ako integrálny celok a ako kúsky skladačky, ktoré do seba zapadajú. Či už je to nástroj Spájame Európu, alebo e, boli tu spomenuté aj digitálne služby, ktoré aktívne propagujeme na DG Regio Eh, ak niektorý členský štát eh, chce využiť štruktúrálne fondy na zavedenie elektronického obstarávania, treba sa pozrieť na existujúce elektronické platformy verejného obstarávania, ktoré sa už v niektorých členských štátoch zaviedli. A to ma privádza eh, k mojej poslednej pripomienke. A to je to, že sme si všimli že e, s IKT projektami sú spojené mnohé problémy, e, predovšetkým e, s absorpciou fondov ktorá má jeden z najnižších absorpcií zo všetkých druhov e, fondov a projektov, ktoré máme. E, niekedy je to spojené s problémami štátnej pomoci, inokedy s prílišne veľkou komplexitou projektov a jeho zložitosťou. E, v súčasnosti aktualizujeme usmernenia, ktoré sa týkajú zavedenia širokopásmového internetu a snažíme sa ich eh, zjednodušiť tak eh, pre firmy, ako aj eh, príjimateľov pomoci. Takisto pripravujeme usmernenia zo strany generálneho riaditeľstva pre priemysel a podnikanie a pre jednotlivé nástroje, ktoré majú. Ďakujem, to bolo veľmi užitočný komentár. A predtým, než dám slovo pani Fonte, e, mohli by sme porovnať jednotlivé projekty. Treba povedať, že tieto projekty majú e, veľmi rôznorodný životný cyklus. V Andalúzii je tento projekt ukončený. E, zatiaľ čo e, projekty v iných oblastiach môžu mať iný životný cyklus, e, ako napríklad ten v Cornwall. Pokiaľ nie sú žiadne iné pripomienky, poprosím pani Fonty, aby sa opäť ujala slova a odpovedala na niektoré problémy. Je to samozrejme na vás. Okay. Uh, I will try to go through... Budem sa snažiť prejsť postupne uh, všetkými odpovediami, ktoré som si poznamenala. Uh, pokiaľ niečo vynechám, prosím, pripomente mi to. V prvom rade by som chcela zdôrazniť, že to, čo ste hovorili a čo ste spomínali, že keď porovnávame dopady rozličných projektov a investícií, častokrát nie sú tieto projekty porovnateľné, eh, pretože tu nemáme stanovený eh, nejaký etalon, voči ktorému môžeme porovnávať eh, životný cyklus technológie môže byť odlišný, pretože podnikáte rozličné investície do rozličných technológií v rozličných odvetviach. Alebo podnikáme investíciu, ktorá smeruje do základných hospodárskych štruktúr, ktoré sú veľmi odlišné. Takže porovnanie nie je až tak jednoduché. A čo sa týka metodologického hľadiska, nie je to vždy správne porovnávať e, takéto projekty, pretože majú rozličné východiskové body a aj objem investície rôzny. V jednej z otázok e, zaznelo, že je jasné, že investície do digitálneho hospodárstva nie je e, e, všeliekom celkovej hospodárskej situácie. Avšak ja neverím, že v budúcich rokoch investície a dopyt po IKT sa bude zmenšovať. A hlavným dôvodom na to je to, že informačno-komunikačné technológie sú takým druhom technológie, ktoré umožňujú podnikom šetriť prostriedky. Počas krízy sme si všimli, že, že zdôvodnenie investícií v rámci podnikov práve stalo na otázke, akým spôsobom môžeme ušetriť peniaze. To znamená, že investície do informačných technológií sa neznížili až takou mierou, ako sme očakávali práve z tohto dôvodu. Podnikatelia pokračujú v týchto investíciách, pretože im to umožňuje šetriť peniaze. Ďalším bodom je, že ja osobne neverím, že sa môžeme vrátiť späť v procese digitalizácie ekonomiky. Je to zdlhavý proces, je tu aj faktor výroby a, a je to faktor, ktorý využívame v našich každodenných životoch. A jednoducho sa nemôžeme vrátiť, pretože, pretože všetci máme e, smartfón, používame aplikácie a ja si nemyslím, že budeme znižovať investície v tejto oblasti, pretože sme sa rozhodli, že práve cloudové služby budú nezaujímavé. Oni sú zaujímavé naprieč Európou. A väčšina hospodárstva Európy je založená na malých a stredných podnikoch. Ja osobne som tiež nezávislá konzultantka. Pracujem pre viaceré spoločnosti. E, využívam cloudové služby z mojej kancelárie. A toto je model, ktorým sa Európa rozvíja. Informačné technológie sa menia a menia aj náš spôsob výroby a menia aj spôsob našich životov a postupov našej práce. Takže je pravdou, že digitálne hospodárstvo nenahradí v plnom zmysle výrobu. A ja s tým absolútne súhlasím. Je to stále iba technológia. Avšak mení spôsob, ktorým výrobu realizujeme. A toto je naozaj niečo e, významné a je to práve ten základný prvok, ktorý musíme mať na pamäti. A demonstráciou tohto je práve to, že počas krízy mal trh práce veľké problémy. Mali sme veľmi významnú mieru nezamestnanosti v celej Európe. Avšak verte mi, nemáme tu k dispozícii štatistiky, ale môžem vám ich poskytnúť, že dopyt po IKT zručnostiach rastie a podniky v súčasnosti nevedia, kde takýchto ľudí majú hľadať. A toto je dôvodom, prečo vzdelávanie sa musí zmeniť. A toto je práve dôvodom, prečo sa už nemôžeme vrátiť a zvrátiť tento trend. A to, čo je dôležité podľa môjho názoru v digitálnej agende, je to, že je to špecifická politika, ktorá je e, horizontálneho charakteru a čelí problémom spoločne, keď e, sme rozvíjali tieto prípadové štúdie, videli sme, že dopady sú oveľa jednoduchšie, keď máte zavedené politiky, ktoré berú do úvahy viaceré aspekty, ktoré môžu informačno-komunikačné technológie prinášať. Máme k dispozícii mnohé príklady a niekto tu e, spomenul, že je veľmi dôležité analyzovať všetky tieto aspekty práve z pohľadu dopytu aj ponuky. A to je samozrejme pravda. Máme množstvo príkladov v celej Európe na začiatku minulého desaťročia si pamätám množstvo projektov e, a štúdí, ktoré si nechala vypracovávať e, Európska komisia a ktoré sa týkala služieb alebo verejných služieb občanom. A potom ľudia povedali zrazu, že máme síce verejné služby pre občanov, ale nikto ich nevyužíva. Pretože je tu problém digitálnej, eh, digitálnych zručností a digitálnej gramotnosti. Starší ľudia budú práve tými ľuďmi, ktorí začali Eh, pracovať s laptopom a osobným počítačom. Takže tá digitálna priepasť z pohľadu digitálnej gramotnosti eh, sa eh, uzatvára a je čoraz menšia. A ďalším aspektom digitálnej agendy je zmeniť prístup k vyučovaniu žiakov a študentov na stredných a vysokých školách v Európe existuje povedomie o tomto probléme. A síce to, že vzdelávací proces sa musí zmeniť. A povedala by som, že to je na tej istej úrovni a je to v tých istých intenciách, ako musia výrobcovia meniť svoje výrobné aktivity. Pretože, ako niekto už povedal, je to problém organizácie. Je to naozaj viacbodový prístup, ktorý zahrania nové technológie. A keď sa pozrete na dopady súkromných investícií v informačno-komunikačných technológiách, tie dávajú a poskytujú dobré výsledky, pokiaľ ich sprevádza reorganizácia práce v rámci podniku. A takto funguje na všetkých úrovniach. Či už je to firma, či je to organizácia spoločnosti, alebo organizácia nejakého územného celku. Myslím si, že je to veľmi komplexný problém. A trúfam si povedať, že sa nikdy nemôžete pozerať na tento problém iba jedným spôsobom alebo iba z jednej strany. A to je práve spojené s tou cyklickosťou, o ktorej som hovorila na začiatku mojej prezentácie. Myslím si, že som odpovedal na všetko. Ďakujeme veľmi pekne. Myslím si, že môžem povedať v mene všetkých našich kolegov, že táto štúdia je pre nás veľmi dôležitá, pretože e, vidíme, že to pokrýva nielen európske politiky, ale aj vlajkové iniciatívy, v ktorých sme boli čiastočne slepí a vy ste práve hovorili o iniciatíve 2020, čo viedlo k lepšej senzibilizácii práve e, k týmto problémom aj z regionálnej perspektívy, aby ľudia vedeli, že existujú e, projekty a spôsob, akým ich vyhodnocujete, je veľmi zaujímavý a chcela by som sa vám e, poďakovať za túto prezentáciu. Chcela by som týmto uzatvoriť naše stretnutie a pripomenieť našim kolegom, že máme 17. decembra naplánovaný tradičný e, koktejl na výbore regionov a takisto je tu aj lehota na, e, na prihlásenie sa na formálny pracovný obed a pokiaľ chcete sa na neho prihlásiť, musíte tak urobiť do 29. novembra. Čiže najprv budeme mať koktejl a potom e, stretnutie DG, eh, stretnutie výboru regio v parlamente. Ďakujem veľmi pekne. Stretnutie je uzatvorené.